Good morning, um, everybody. Um, welcome to... Dobrý deň. Vítam vás tu na dnešnej schôdzi. Prvý bod na programe je dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu. Máme preskúmanie pozmeňovacích návrhov. A pani Sehnalová, spravodajky, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, dobré ráno. Ďakujem za slovo, dobré ráno. Budeme sa teda venovať pozmeňovacím návrhom k mojej správe o dvajakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu, ktorú som predstavila na výbore už v marci. Na túto správu, k tejto správe bolo 199 pozmeňovacích návrhov podaných a chcela by som poďakovať tak kolegom tieňovým spravodajcom, ako aj ostatným kolegom na výbore za ich záujem o tému dvojakej kvality výrobkov na vnútornom trhu. Spolu so vznikajúcimi stanoviskami výboru Envy a Agri budem eh, mať, myslím, že celý rád zaujímavých podnetov, ktoré sa pokúsim v nadchádzajúcich týždňoch zapracovať do kompromisu eh, od marcového predstavenia mojho, mojej správy sa udiali dve dôležité veci, ktoré treba spomenúť. Pol roka po vydaní pokynu zo strany Európskej komisie, ktoré mali umožňovať dozorným orgánom postievať dvojakú kvalitu v rámci existujúceho právneho rámca, Európska komisia v apríli v novej, tzv. novej politike, e, spotrebiteľskej politike navrhla aktualizovať smernicu o nekalých obchodných praktikách. Podľa návrhu má byť veľký rozdiel vo zložení alebo vlastnostiach identických výrobkov nekalou praktikou v zmysle článku 6 tejto smernice. Celý rad kolegov tento legislatívny návrh víta. Námatkovo kolegovia Štefanec a pani Tún, kolega Pospišil alebo Charanzová o svojich pozmeňovacích návrhoch. A takisto je celý rad kolegov, ktorí rovnako ako ja si myslia, že dvojaká kvalita by sa mala ocitnúť na čiernom zozname smernice o nekalých obchodných praktikách, napríklad v pozmeňovacích návrhoch kolegu Šoltesa, Maštalka, Maštalka ku, je to tak. návrhu Európskej komisie e, ale absentuje jasná definícia tzv. významného rozdielu, na čo poukazujú kolegovia Pospíšil a Sulík. A ja sa s nimi v tomto prípade stotožňujem debatovať. Budem so stieňovými spravodajcami ďalej o tzv. legitímnych dôvodoch, podľa ktorých by výrobcovia mali mať naďalej možnosť prispôsobovať značkové výrobky. Sama som podala niekoľko pozmeňovacích návrhov z osobných skúseností viem, že debata za posledné dva roky sa diskusia posunula od popierania rozdielov medzi značkovými výrobkami, ktoré sa predávajú v rovnakom obale a s rovnakým marketingom, až k hľadaniu celého radu dôvodov, prečo tie rozdiely tam sú a že v mnohých prípadoch to tak zákazník aj chce. Keď sa občanov pýtam, tak v drvie väčšine prípadov počujem pravý opak. Napriek tomu si viem predstaviť, že výrobky sa v niektorých prípadoch môžu líšiť napríklad v dôsledku regionálnych preferencií spotrebiteľa. Avšak nemalo by to byť využívané ako zámienka na znižovanie kvality. Spotrebitelia musia byť transparentne informovaní o rozdieloch a musia si byť vedomí tejto úpravy pre každý jednotlivý výrobok. To sa v súčasnosti nedeje a ja správu dvojakej kvality naopak potvrdil prehlas vyhlásenie niektorých výrobcov a majiteľov súkromných značiek, ktoré medzičasom už oznámili zmenu receptúry svojich výrobkov. Z pohľadu spotrebiteľa, ktorý sa ocita pred rekálom v obchode, neuznávam argument o rozdielnosti výrobných zariadení, na ktoré odkazujú kolegovia Sulik a Karas vo svojich pozmeňovacích návrhoch, alebo ako môžu byť odlišné receptúry obhajované rozdielnymi daňovými predpismi, čo sú pozmeňovacie návrhy kolegov Karasa, Verhojena a pán Lanena. A takisto odmietam argument, že je žiaduce optimalizovať zloženie výrobkov s cieľom vyhovieť očakávaniam spotrebiteľa, pokiaľ ide o cenu. Značkový výrobok spotrebiteľ vníma ako záruku istých vlastností, či už to nádobu, kde už, kdekoľvek to dá a prax by tomu mala zodpovedať. Pre mňa je zásadné, aby sme orgánom dohľadu umožnili posudzovať konkrétne príklady podľa pevne stanovených a merateľných kritérií na celom jednotnom trhu. Druhým dlho očakávaným bodom bolo tiež zverejnenie tzv. spoločnej metodiky, ktorú vypracovalo výskum, spoločné výskumné centrum, ktoré má umožniť realizáciu celého európskeho výskumu dvojakej kvality. Tu panuje všeobecná zhoda o tom, že niečo ako spoločný postup vytvorený na základe jasne a transparentne definovaných kritérií a zakončený spoločným výkladom je potrebný. Súhlasím s kolegyňou Charanzovou, že by spoločné výskumné stredisko malo okrem iného úzko spolupracovať s tými orgánmi, ktoré už realizovali vlastné testovanie výrobkov a ktoré sa nedajú len tak zmiesť zo stola a zároveň dávam zapravdu kolegovi Suli Sulíkovi, že doterajšie texty, testy nepostupovali podľa spoločnej metodiky a že by bolo v budúcnosti žiaduce pozrieť sa bližšie aj na cenové porovnanie skúmaných výrobkov. Dôležitou súčasťou správy bude tiež apel na zlepšenie vymáhania existujúcich pravidiel a na posilnenie spolupráce dozorných orgánov. Záväzky v tejto oblasti má aj Európska komisia. Z predložených návrhov nevidím žiadne významné rozdiely eh, v Okrem legislatívy sa správa venuje celému radu nelegislatívnych opatrení, ktoré môžu prispieť k riešeniu problematiky dvojakej kvality. Všeobecná zhoda je aj na podpore existujúceho pilotného projektu dvojakej kvality a niektorých členiek a členov tohto výboru to iniciovalo a podporujú to napríklad aj kolega Šváb. existuje tiež dopyt po rozšírení na nepotravinársky tovar. Mnoho kolegov, e, rovnako ako ja, si myslí, že je nevyhnutné potrebiť spotrebiteľské organizácie a určite sa dopracujeme ku konštruktívnemu kompromisu, ako aj v potrebe aktívne riešiť všetky zmluvné a mimozmluvné praktiky, ktoré neoprávnene obmedzujú schopnosť spotrebiteľov plne ťažiť z jednotného trhu. To je komentár z mojej e, strany k niektorým tematickým oblastiam, ktoré boli najčastejšie predmetom pripomienok. Samozrejme, budem sa dôkladne venovať všetkým pripomienkam a teším sa na ďalšiu spoluprácu s tieňovými spravodajcami, ako aj so spravodajcami stanovisk a všetkými, e, ktorých zaujíma téma dvojakej kvality výrobkov na jednotnom trhu. To je všetko. Ďakujem za pozornosť. Teším sa na ďalšie príspevky. Then... Ďakujem pekne. Za EPP pán Štefanec. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať pani Sehnalovej za veľmi podrobnú, konštruktívnu prácu. Chcem vyzvinúť 6 bodov. Prvý bod je e, nový e, deal pre e, spotrebiteľov. Vítam to, čo komisia prezentovala 11. apríla 2018 Ehm, bude to riešiť dvojtu, dvojakú kvalitu e, výrobkov a neferov, e, prosím som smernica o neferov, nekalých obchodných praktikách. Po druhé je dôležité prijať spoločnú test, metodiku testovania, aby e, spotrebitelia v celej Európe mali rovnaké podmienky. Keď sa využije táto rovnaká spoločná metodika, budeme mať objektívny prehľad skutočného rozsahu a závažnosti dvojakej kvality a vytvoríme tlak na výrobcov, ak sa objavia nejaké veľké prípady. Tretí bod sa týka e, spoločnej testovacej metodiky a jej uplatnenia na všetky členské štáty. Myslím si, že sa to musí uplatňovať všade rovnako. Štvrtým bodom e, je e, sú národné kompetentné orgány, ktoré sú často neefektívne a pomalé pri plnení svojich úloh. Prevádzkovanie e, národných kompetentných orgánov sa musí zásadne zlepšiť, takže myslím si, že spolupráca medzi národnými orgánmi je naozaj potrebná na zlepšenie. E, piatý bod chcem vyznúť úlohu spotrebiteľských organizácií, pretože zohrávajú aktívnu úlohu a treba ich podporiť. Fungovanie spotrebiteľských organizácií treba posilniť, aby mohli plniť svoje úlohy v ochrane spotrebiteľa. Šiestý bod v neposlednom rade posúdenie toho, či komerčná praktika je nekalá v zmysle smernice o nekalých komerčných e, praktikách. Toto sa musí posudzovať od prípadu k prípadu v členských štátoch. Takže som si istý, že v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch nájdeme spoločný kompromis, kompromisné riešenia a spoločné riešenia tomuto spisu a naozaj sa teším na ďalšiu spoluprácu s pani Sehnalovou a tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a za EKR pán Sulík, e, ktorý tu dnes nemôže byť, takže ma požiadal, aby som e, vystúpila v jeho mene. E, hovorí, že pozmeňovacie návrhy, ktoré predložil, jasne ukazujú rôznorodosť názorov tieňových spravodajcov k tzv. javu dvojakej kvality, avšak pravdepodobne budem odsúhlasiť s tým, že sú tam zásadné rozdiely v implementácii smernice o nekalých komerčných praktikách a e, teda sú tam určité nedostatky v dotknutých členských štátoch, mali by sme sa sústrediť na tento aspekt a vyhľúť sa e, príjmaniu nejakej novej e, legislatívy. Musíme mať najprv podrobnú dopadovú štúdiu a podstatné, o, teda musí to byť opodstatnené. Pýta sa, že či naozaj vieme e, naplniť tieto sluby týkajúce sa dvojakej e, kvality bez nejakých zásadných negatívnych dopadov. Kvalita je e, primárne vecou ceny a keďže životné štandardy sú rôzne, takéto sluby sú politicky nezodpovedné. Pán Suli hovorí, že nemôžem súhlasiť s so žiadnymi pozmeňovacími návrhmi, ktoré volajú po harmonizovanej kvalite na jednotnom trhu, pretože žiadame po niečo, čo neexistuje. Nemáme právne ani iné e, definície. Kvalita by sa mala posudzovať len iba ako potenciálne zavadzajúca praktika zásadných rozdielov medzi podobne vyzerajúcimi produktmi, s, ktoré by potenciálne mohli poškodiť spotrebiteľov. Zahrnutie dvojakej kvality do e, článku 6 UCPD e, by postačovalo, ak by e, tam sa posudzoval od prípadu k prípadu, či sú tam také zásadné rozdiely a či to má negatívny dopad na spotrebiteľa. Avšak aj táto navrhovaná zmena v smernici o nekalých komerčných praktikách nebola doteraz poriadne preskomaná. E, spoločná metodika testovania je absolútnou nevyhnutnosťou predtým, než navrhneme akékoľvek zlepšenia. Komisia by tiež rýchlo mala predložiť štúdiu, ktorá vyjasní, že aké e, časti sortimentu sú tým dotknuté, aké sú potenciálne e, rozdiely v zložení. Súhlasí so spravodajkyňou, že výsledokom by mala byť jasná definícia dvojakej kvality a ako by sa to malo posedzovať e, kompetentnými orgánmi, e, podobne ako navrhol pán Štefanec. Takisto ešte by zašiel o krok ďalej a odporúčil by členským štátom, aby robili vlastné posudzovanie Ehm, prečo vlastne nedokážu využiť doterajšiu legislatívu, kde sú tie slabé miesta. Takisto je za pozmeňovacie návrhy pani Choranzovej, aby sa viac do toho zapojili výrobcovia bez toho, aby e, sa spúšťalo nejaké konanie. E, riešenie zavádzajúceho balenia nie je v novej legislatíve, ale najmä v iniciatívach na národnej úrovni, vzdelaní osvedčenej praktiky, v otvorenej diskusii a v osvete. Takže toľko chcel povedať pán Sulík. Za Alde pani Charancová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať pani spravodajkyni Olge Sehnalovej za jej prácu, nielen na tejto správe, ale vo všeobecnosti na tejto téme. E, myslím, že si to získalo naozaj veľkú pozornosť e, poslancov. Jasne to ukazuje, že táto téma sa týka veľmi dôležitej veci. Základu Európskej únie, jednotného trhu a um, teda jeho princípov. Keď eh, čítame, keď si čítam pozmeňovacie návrhy, myslím si, že mnohé sa uberajú rovnakým podobným smerom a posilňuje to pôvodný návrh správy, ktorý predložila pani spravodajkyňa. Som presvedčená, že na základe všetkých týchto príspevkov budeme môcť vo výbore odhlasovať veľmi dobrý výsledok a spravodajkyňa má našu podporu pri zostavovaní kompromisných návrhov. Avšak e, myslím si, že mali by sme si to vo výbore vnútorne posúdiť, ako chceme e, postupovať, keď budeme mať túto správu z vlastnej iniciatívy na jednej strane a legislatívny návrh komisie na strane druhej. Myslím si, že by sme mali prijať taký prístup, ktorý e, vzájomne podporí obidve správy a bude možné využiť synergiu medzi nimi. Chcela by som e, niekoľko pripomienok e, k pozmeňovacím návrhom. Vítam e, teda intenzívnejšie zapojenie spotrebiteľov, to je naozaj veľmi potrebné. Znamená to silnejšie, lepšie fungujúcejšie spotrebiteľské asociácie v členských štátoch a takisto viac a lepšie prístupných informácií o potenciálnych problémoch súvisiacich s dvojakou alebo rôznou kvalitou produktov na jednotnom trhu mm, v správe by sme sa mali zamerať skôr na tie kľúčové kroky, ktoré treba prijať na riešenie tohto problému. Musíme vyvíjať väčší verejný tlak na relevantných stakeholderov, ako sú e, maloobchod a výrobcovia a musíme prijať jednotnú metodiku testovania tak potravinových ako aj nepotravinových kategórií produktov, tak ako to už spomínali predrečníci. E, potrebujeme viac prieskumov na úrovni EÚ, potrebujeme o mnoho lepšiu e, lepšie presadzovanie legislatívy EÚ, potrebujeme posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi národnými orgánmi, ale aj na úrovni e, spotrebiteľských asociácií. E, takisto časť správy by sa mala venovať budovaniu povedomia medzi spotrebiteľmi, čím by mal vzniknúť väčší tlak vyvíňaný aj na národné orgány. Viac pozornosti treba venovať tomuto problému a treba hľadať relevantnejší prístup e, k riešeniam. Takže toľko v, krátkosti a veľmi sa teším na túto správu. Ďakujem pekne. Ďakujem za GUE a zelených nevidím, že by tu niekto bol prítomný, kto by sa hlásil o slovo. Takže slovo ospäť dostane spravodajkyňa, ak chce ešte zareagovať na vystúpenia. Chcem poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienky, pozmeňovacie návrhy. E, Stretneme sa v Štrásburgu na schôdzi tieňových spravodajcov a dúfam, že už budeme môcť diskutovať o kompromisných návrhoch, takže sa teším na spoluprácu a dúfam, že výsledok bude uspokojivý. Ďakujem pekne. Ďalšia schôdza k tejto téme bude v júni. Tam budeme diskutovať o kompromisných pomzmeňovacích návrhoch. Keď sa pozerám na hodiny, vidím, že máme krátku prestávku teraz do 9.30, potom bude hlasovanie o kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Yeah. Uh, Keďže už väčšina z vás e, dorazila, myslím, že môžeme začať hlasovať. A to o návrhu stanoviska, pokiaľ ide o nariadenie parlamentu k ENISE, teda e, Bezpečnostná e, agentúra pre kybernetickú bezpečnosť, kde ide o certifikácii kybernetickej bezpečnosti. Spravodajcom je Nikola Danty. Najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch, e, konkrétne 52 najprv. Za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, e, príjima sa. Ďalej, kompromis 2, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Ďalej, pozmeňujúci návrh 14, za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. Ale 146. Za. Proti. Zdržal sa niekto. To si musíme preveriť. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeniť si návrh 148 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 150 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 151 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 152 za, proti, zdržal sa niekto. Podľa mňa sa zamieta, ale preverme si 152. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 153 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, prepačte, ten je bezpredmetný. 156 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 159 za. Proti. Zdržal sa niekto? Podľa mňa je to asi rovnaká väčšina, ale preverme si pre istotu 159. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Prijíma sa. Pozmenujúci návrh 161 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa. 163 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 164 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 165 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 166 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 168 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 169 za, proti, Zdržal sa niekto? Podľa mňa je to prijaté. Ale preverme si 169. Končím hlasovanie. Príjme sa. 170 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 175 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 176 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ďalej kompromis číslo 3. EPP pritom stiahlo e, podporu tomuto kompromisu, takže kompromis číslo 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ďalej pozmenujúci návrh 198 za, proti, zdrž... držal sa niekto. To si musíme preveriť. Preverme si ešte 198. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 199 za, proti. Zdržal sa niekto. Treba preveriť 199. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 200 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 210 za, proti, zdržal sa niekto. Zdá sa, že za EPP nikto nehlasuje. Ešte raz 210. Prepačte, 201 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 202 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 203 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 204 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Preverme si prosím 204. Ešte jeden musí hlasovať. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ďalej je návrh 205. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? 205 treba tiež preveriť. Prepáčte. Končím hlasovanie. Príjima sa. 206 za, proti, zdržal sa niekto. 207 za, proti, zdržal sa niekto. Podľa mňa je to zamietnuté, ale preverme si 207, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 208 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 4, kto je za, proti, prijíma sa. 217 za, proti, zdržať sa niekto, zamieta sa. 219 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si. 219 si preverujeme. <laughs> Končím hlasovanie. Príjima sa. 220 za. Proti. Stržal sa niekto. Príjima sa. 221 za. Ešte si chcete preveriť 220? Preverujeme 220. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 221 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 223 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 222 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 225 za, Nie, ten je bezpredmetný. 225 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme si 225. Prijíma sa veľmi tesne. Kompromis číslo 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 246. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 252 za. Proti? Zdržal sa niekto? Podľa mňa je to prijaté. Prever, preverme si ale pre istotu 252. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 7 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 265 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 9. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjme sa. 390 teraz. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 11 za. Proti? Zdržal sa niekto, príjme sa. 404 za. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 12 za. Proti? Zdržal sa niekto, príjme sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 426 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 427 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 428 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 429 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 440, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Teraz úvodné ustanovenia. 53 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 58 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 62 za, proti, zdržal sa niekto, zamietá sa. 63 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 64 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 65 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 72 za, proti, prepačte, ešte kompromis 17. Ten sme hlasovali už dvojkou, viete, s kompromisom 2. Takže ideme do, na 72 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 76 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 75 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 78 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 77 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 77. Končím hlasovanie. Zamieta sa 81 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa 86 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa 87 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa 88 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preveríme. Preverujeme prosím 88. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 89 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 93 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 95 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 94 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 22, nie, 101. Za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 109, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 110 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 114 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 115 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 111 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 119 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 126 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 127 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Záverečné hlasovanie prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa a to veľkou väčšinou blahoželáme spravodajcovi. 31 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Chcete niečo povedať, pán spravodajca? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať za odvedenú prácu našich kolegov. Toto je stanovisko výboru ITRE. Avšak, ako viete, jedná sa predovšetkým o našu kompetenciu v oblasti noriem, ktorými sa certifikujú e, bezpečnostné požiadavky jednotlivých zariadení a vybavenia v celej Európskej únie. Preto je to nesmierne dôležité a vnímame to ako veľmi dôležitý krok a vyvrcholenie dlhej eh, debaty, ktorá vyjasnila aj konflikt eh, jednotlivých kompetencií. Eh, musím povedať, že kompromisné návrhy vychádzali práve zo znalostí našeho výboru, e, kde výbor bol veľmi presný a to sa prejavilo aj v práci kolegov. Takže ďakujeme veľmi pekne a samozrejme budeme obhajovať e, našu pozíciu aj e, v trialógu spolu s výborom ITRE. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. To znamená, že môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu a to je posúdenie kompromisných pozmeňujúcich návrhov k správe o voľnom pohybe iných ako osobných údajov v EÚ. Pani Koraca Bild je spravodajkyňou a dávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne. Je mi veľkým potešením, že sme si sadli spolu so stieňovými spravodajcami. Ja chcel by som sa im poďakovať za mm, spoluprácu ktorá vyústila do 20 kompromisných návrhov. Ale dovolte mi povedať, aká dôležitá je e, táto e, legislatíva. E, je to kľúčom k digitálnemu jednotnému trhu tým, že sa odstráni požiadavka lokalizácie dát a dúfam, že sa tým vytvorí tzv. piata sloboda na jednotnom trhu pri pohybe dát. Je to veľmi jednoduchá legislatíva, ktorá má znížiť lokalizáciu dát a zvýšiť mobilitu neosobných e, údajov a samozrejme umožniť aj pôsobenie e, zodpovedných orgánov z tretich krajín a možnosť e, prenášať si údaje užívateľov z jedného, od jedného poskytovateľa k druhému. A spoločne chceme dodať e, také opatrenia, ktoré sú e, odolné voči Mm, všetkým eh, krokom. Mali sme technické stretnutie v Bruseli 3. mája a toto stretnutie bolo nesmierne produktívne. Prejdem teraz v rýchlosti jednotlivými článkami a samozrejme privítala by som aj zástupcu bulharského predsedníctva. My už sme mali eh, niekoľko neformálnych stretnutí a myslíme si, že toto bude veľmi konštruktívne a produktívne stretnutie, ktoré prebehne v pondelok. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, je tu článok 2. Myslíme si, že musí byť veľmi jasné, že GDPR, e, Všeobecné e, nariadenie ochrany osobných údajov, sa vzťahuje na osobné údaje Avšak e, v prípade zmiešaných e, dátových sád sa bude aplikovať e, FFD a GDPR sa bude vzťahovať na osobné údaje. Tam nie je žiadne prekyvanie pôsobnosti týchto dvoch legislatív. GDPR je o spracovaní údajov a FFD je o tom, kde tieto údaje sú ukladané. To sú dve odlišné veci. No a Chcel by som sa poďakovať e, skupine Zelených a SAD. E, je jasné v texte, že nemôžeme podminovávať, podkopávať GDPR a ani to nemôžeme v skutočnosti urobiť. E, v úvodnom ustanovení 9 sa práve o tomto hovorí a vďaka právnemu odboru sme si vyjasnili. Takisto aj v úvodnom ustanovení 10 kde sa hovorí o rozsahu hovoríme o tom, že toto nariadenie neukladá žiadnu povinnosť ukladať tieto uh, údaje ani v prípade a to ani neukladá povinnosť unbundlingu, čiže odpojenia jednotlivých e, služieb. A zároveň neukladá povinnosť súkromným či verejným aktérom e, outsourcovať svoje údaje. To je na dobrovoľnom e, princípe. To je niečo, čo spomínali naši kolegovia. Je nesmierne dôležité, aby sme do tohto obsiahli aj verejné orgány. Ináč by sme spracovávali údaje veľmi nákladným spôsobom, ale nie je to povinné. Článok 3, ktorý prináša definície a zodpovedajúce úvodné ustanovanie 7, sme našli veľmi dobrý kompromis, ktorý jasne hovorí, že tak súkromný ako aj verejný sektor sú obsiahnutí v rozsahu pôsobnosti to samozrejme obsahuje aj verejné obstarávanie, ako povedali naši kolegovia e, z ALDE a ako to chceli a špecifikujeme, že to e, neovplyvňuje e, smernicu o verejnom obstarávaní. To samozrejme nemôžeme meniť, ale k tomu mala výhradu zase SAD k článku 4, kde sa hovorí o výnimkách z voľného pohybu údajov som veľmi rada, že máme veľmi silný koncenzus a to je jediná výnimka, a to je verejná bezpečnosť. Žiadna iná výnimka nemá existovať. V úvodnom ustanovení 12 eh, vysvetlujeme judikatúru a predpoklady, eh, tak ako nám to poradil právny odbor, tak aby sme eh, vyšli v ústretí EFDD aj výboru ITRE, súhlasili sme s tým, že požiadavky na lokalizáciu e, dát e, by mali byť zverejnené na stránke Európskej komisie vo všetkých dostupných jazykoch a to sa odrazuje v článku 4 e, odsek 5 a v odseku 5. Čo sa týka ustanovenia príslušných orgánov, tam sme to zjednodušili aby e, takéto e, orgány mohli požiadať v prvom rade spoločnosti a potom, ak to bude potrebné, požiadať e, aj príslušné orgány v iných členských štátoch, či si želajú mať prístup správnych dôvodov k spracovaným údajom v inom členskom štáte. Tu takisto nevidím žiadne problémy. V článku 6 med to znamená, ktorý pokrýva výmenu údajov jedného poskytovateľa služieb a druhého. Avšak vyšli sme v ústrety e, niektorým výhradám a zahrnili sme aj pozmeňujúce návrhy zelených a SAD. E, hovorili sme hovorili, že tieto dáta musia byť v takej štruktúre, aby boli čitateľné, rovnako ako aj výhradu ALDE, kde hovoríme o princípe interoperability a toto sú, e, veľ, zachádzam do veľkých podrobností, ale chcem byť e, m, mm, zrozumiteľná v tom, že sme sa snažili uspokojiť požiadavky jednotlivých skupín. A samozrejme špecifikovali sme aj to, že malé a stredné podniky by mali mať zjednodušenú situáciu, <clears throat> tak ako skupina G zelených a SAD žiadali. A sme veľmi radi, že sme sa do, dohodli na časovom harmonograme a bude to trvať 3,5 roka. Teraz prejdem na časový rozvrh. Bude vstupovať 20 dní po zverejnení vo vestníku, čo je približne 2 týždne. Čas implementácie je 6 mesiacov po zverejnení a prvky kódexu správania je 1 rok po zverejnení a imp- efektívna implementácia sú 2 roky po zverejnení Chápeme, aký je rozdiel medzi vstupom do platnosti a efektívnou implementáciou. A samozrejme dávame maximálnu možnosť, aby sa k tomu mohli vyjadriť aj jednotlivé odvetvové organizácie a priemyselné organizácie, ktoré potrebujú viacej času. E, komisia bude musieť odprezentovať usmernenia, ktoré sa týkajú FDD a e, GDPR 20 dní po e, zverejnení A e, samozrejme, keď hovoríme o dátach, ktoré sú anonymizované a deanonymizované a budú pokryté relevantnou e, legislatívou GDPR, dokonca sme špecifikovali v úvodnom ustanovení a na ktoré sa vzťahuje aj e, smernica o súkromí. E, nebolo to nevyhnutné e, mať tam túto referenciu, ale urobili sme to práve v duche spolupráce. Takže kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu. Teším sa na vašu podporu pri hlasovaní 4. júna a stanovila som si za cieľ začať s technickými stretnutiami a s rokovaním s bulharským predsedníctvom čo najskôr, na ako náhle dostaneme dá mandát a dokončiť to e, v rámci záverov rady, ktoré sa príjme na konci bulharského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne a teraz prejdeme na tieňových správodajcov. E, Nikola Danty bude hovoriť za pána Šaldemoseho. Ďakujem veľmi pekne. E, bohužiaľ kolega Šaldemose tu dnes nemôže byť, ospravedlňuje sa a e, dal mi mm, svoje pripomienky e, k pozmeňovacím návrhom. E, vážená pani predsednička, vážení kolegovia, videli sme pozitívne pokroky v tomto dokumente, ktoré sa týka dokončenia digitálneho trhu. Samozrejme je tu ešte aj priestor na zlepšenie v rámci kompromisných návrhov, ktoré predložila spravodajkyňa ktorá odvádza väčšinu prácu. Chceli by sme oceniť eh, tie kroky, eh, ktoré presňujú tento text po právnej stránke a stanovujú jeho eh, vzťah s GDPR napríklad, ako aj s nakladaním so zmiešanými dátovými sadami. Samozrejme, je veľmi dôležité povedať, že e, prijatie e, takéto nariadenia nejakým spôsobom neohrozí bezpečnosť a výmenu bezpečných informácií. E, samozrejme oceňujeme aj začlenenie verejného sektora, ako aj snahu spravodajkyne nestanovať nejaké konkrétne povinnosti súkromným a verejným sektorom. A samozrejme chceme mať úplnú právnu jasnosť zvlášť čo sa e, týka dopadov tak environmentálnych ako sociálnych tohto smernice. A chcel by som povedať e, ešte sa dotknúť delikátnej témy deanonymizácie osobných údajov. Sme presvedčení o tom, že je potrebné presadiť to e, v texte, ale sme si vedomi, že e, sa hýbeme aj v tomto prípade e, pozitívnym smerom. Sme si istí, že tými poslednými dvomi bodmi to môžeme naozaj aj dosiahnuť. Ďakujeme veľmi pekne a za EKR pán Dalton. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať e, pani Anne Marii e, za veľmi spolupracujúci a kooperatívny prístup, ktorý si zvolila. Ako som už povedal e, predtým, sme na rovnakej stránke. To znamená, chceme dosiahnuť to, čo chce dosiahnuť spravodajkyňa, čo najrychlejšie prijatie e, tejto e, smernice. A myslím si, že to nám dáva dobrú e, rokovaciu pozíciu z radu. Ja už nebudem opakovať to, čo som povedal predtým. Myslím si, že sme pokryli naše pozície v predchádzajúcich diskusiách, ale chcel by som zdôrazniť niekoľko hlavných bodov. Je správne, že zaujmeme silný Mm, postoj e, proti výnimkám vo verejnom sektore a povolíme ich iba tam, kde sú nevyhnutne potrebné. Ináč budeme samozrejme e, e, riskovať to, že podkopeme podstatu tohto návrhu. Oceňujeme návrhu spravodajkyne, výnimky v prípade verejného obstarávania, verejného bezpečnosti a tak ďalej. A samozrejme vítame kompromisné návrhy spravodajkyne, ktorá sa snaží zladiť postoje jednotlivých skupín, aj keď stále existujú určité rozdiely v názoroch. Myslím si, že to umožňuje trhu prispôsobiť sa dostatočne rýchlo a pripraviť sa na implementáciu. Myslím si, že budeme mať transparentný systém a obidva tieto prvky zvýšia konkurencieschopnosť a kvalitu poskytovaných služieb užívateľom. Takže záverom sme veľmi spokojní s tým, čo je nám predkladané a myslím si, že sa môžeme presunúť veľmi rýchlo na hlasovanie a začať s dialogom čo najrychlejšie. Ďakujem veľmi pekne a za Alde pani Dita Charanzová. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ja už e, nemám čo dodať, Anna Mária. Odviedli ste veľmi dobrú prácu. Podarilo sa nám v relatívne krátkom časom vyprodukovať výsledok eh, a vyslať veľmi pozitívny signál. Pretože mm, je to práve Európsky parlament, ktorý eh, vyzýval na vytvorenie tejto smernice. Máme povinnosť voči našim občanom. Takže môjim jediným posolstvom je, je, že teraz musíme už iba zrýchlať, eh, zrýchliť rokovanie s radou, ináč máte plnú podporu našej skupiny a podpory v rokovaní so z radou. Ďakujeme Dita a pani Reda za zelených eh, Marko Zulo. A teraz prejdeme na komisiu, kde máme pána Pier Šasenéra, ktorý tu je. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, dobré ráno vám všetkým. V prvom rade by som sa chcel poďakovať eh, výboru IMKO za veľký kus práce, ktorú, odvied, ktorý ste odviedli nielen v prípade tohto dokumentu, ale Eh, vo všeobecnosti eh, na problematiku súvisiacu eh, s digitálnym trhom a jednotným trhom. Sme veľmi radi, že postupujeme v prípade tohto dokumentu tak rýchlo. Váš návrh správy, kompromisné návrhy, ako aj pozmenujúce návrhy vytvárajú veľmi solidnú bázu na pokračovanie legislatívneho procesu a dodržať zároveň veľmi ambiciózny časový harmonogram. E, tá všeobecná e, línia na výbore IMCO e, na obmedzenie výnimky na verejnú bezpečnosť je nesmierne dôležité pre výbor a výbor IMCO e, podporuje uchovávanie verejných údajov v rámci toho ich rozsahu pôsobnosti. Je nesmierne dôležité. Ukázali ste, že ste e, za efektívne a inovatívne verejné služby a e, samozrejme zvlášť, keď chceme vytvárať politiky elektronického governmentu, a je nesmierne dôležité, aby údaje verejného sektoru E, môžu byť ukladané a spracovávané kdekoľvek e, na území Európskej únie. Ale samozrejme musíme byť aj opatrnejší, keď hovoríme o dodatočných povinnostiach, e, pretože boli tu pozmeňovacie návrhy, ktoré kladú dodatočné povinnosti komisii, keď ste hovorili že eh, komisia bude musieť eh, vypracovať a preskúmať eh, dátovú komunikáciu a vyjadrovať sa k jednotlivým obmedzeniam. Mm, v tomto prípade by sme však radšej videli nejakú realistickejší časový rámec. Takže ďakujem veľmi pekne za efektivitu vašu prácu že ste e, poskladali e, jednotlivé tie čeriebky fungujúceho digitálneho trhu. Je to nesmierne dôležité pre našich e, občanov a samozrejme pre voľný tok osob- neosobných údajov, ktoré sú nesmierne dôležité. Takže vo všeobecnosti sme, to môžeme uzatvoriť tým, že tu vnímame veľmi širokú, širokospektrálnu politickú snahu presadiť toto opatrenie a chceli by sme vidieť, e, aby tento proces napredoval čo najrýchlejšie, alebo tak rýchlo, ako je to možné. Čo sa týka stretnutia európskych lídrov e, k digitálnemu jednotnému trhu, e, minulý týždeň v Sofii pripomenuli sme, že potreba tohto konkrétneho nariadenia bude E, prijatá do konca roku 2018, takže poďme na to. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo opätovne spravodajkyni k záverečným e, pripomienkam. Ďakujem veľmi pekne kolegom a za celú za všetkú podporu a chcela by som sa poďakovať komisii za ich veľmi dobrú podporu. A chcela by som ešte prejsť e, k problémom, ktoré zdôraznil e, môj kolega Nikola. Čo sa týka GDPR, dovolte mi prečítať, čo tu máme napísané, pretože je veľmi dôležité, aby sme e, zachovali tento povahu textu, ktorý je veľmi veľmi mm, dôrazný a veľmi e, konkrétny. E, nepíšeme nejakú učebnicu, pretože kontext je jasný. A práve je tu právny e, rámec, keď sa hovorí o spracovávaní úsobných údajov za fyzických, údajov fyzických osôb a ochrane komunikácie, zvlášť nariadenie z roku 2016 679 a 2015 2, 5, 9 nie sú ovplyvnené týmto nariadením. To sú kompromisné návrhy e, k úvodnému ustanovaniu 9. Myslím si, že to dodá pocit e, frakcii SAD, že nemáme zámer nejakým spôsobom ovplyvňovať GDPR. E, keď hovoríme o verejnom obstarávaní, ďakujeme veľmi pekne za vašu pripomienku. Máme tu aj dodaný veľmi zrozumiteľný a jasný text, ja vám ho nájdem, Ospravedlňujem sa kolegovia, dajte mi chvíľku. A tu som si dokonca napísala meno môjho tieňového kolegu. Verejné, orgány verejného sektora budú ovplyvnené a budú obsiahnuté pôsobnosti tohto nariadenia. A to bez vplyvu na nariadenie 2014-49, ktorá je nariadením o verejnom obstarávaní. A to je veľmi zrozumiteľné. A potom tu bol ďalší bod, ktorý sa týkal deanonymizácie. A tam e, sme to veľmi jasne dodali e, do textu aj spôsob deanonymizácie. Prečo implementácia tohto nariadenia E, sa týka technologického vývoja, ktorý môže rozšíriť e, možnosti e, pre deanonymizáciu údajov. Ja som samozrejme veľmi rada, že budem hovoriť s Kristel a so skupinou SAD oko ohľadom týchto troch bodov, ale samozrejme urobili sme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich nejakým spôsobom už do textu obsiahli a dúfam, že budeme mať dobré hlasovanie o kompromisnom návrhu a hlasovať budeme 9. ospravedlňujem sa 4. júna počas zasadnutia výboru. Takže s týmto môžeme uzatvoriť tento bod programu a prejsť na ďalší bod programu, ktorým je výmena názorov s komisiou a ktoré sa týka podpory spravodlivosti a transparentnosti pre používateľov online sprostredkovateľských služieb a ako súčasť stratégie digitálneho trhu komisia navrhla, aby sme na konci apríla prišli s novou s novým návrhom nariadenia, ktorý sa týka spravodlivosti a transparentnosti a zriadili e, observatórium e, platformovej ekonomiky, ktoré by zahrňala E, tak partnerov, ako aj ich názory, ktoré sú e, zbierané počas e, dvojročnej misie, ktorá má zbierať ich názoru. Toto je prvá výmena názorov s komisiou a chcela by som teraz dať slovo pánovi Stengovi, ktorý nám poskytne aj prezentáciu, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dobrý deň. Aj môj riaditeľ Hede Hraf mal začať eh, s tou prezentáciou, je na ceste a keď príde, tak eh, to prevezme ja začnem. Takže veľmi ste efektívni v parlamente, neočakávali že sme, že sa dostaneme na tak rýchlo. Takže táto dlho očakávaná iniciatíva E, vyšla pred pár týždňami e, na platforme Business Relations. Východiskom je rastúci význam online prostredkovania v ekonomike, čo je dobre aj problematické zároveň, ale v zásade je to dobré. Videli sme v tejto online ekonomike, že prostredníctvom online sprostredkovateľov platformiem Ehm, sa vlastne rozvíja ten digitálny e, jednotný trh o mnoho viac než kedykoľvek predtým, pretože tie online platformy sprostredkovajú prístup mnohým podnikom, alebo mnohým podnikom v Európe, mnohým spotrebiteľom aj za hranicami, čiže toto je ne, ako z minulosti neznáme a týka sa to rôznych sektorov ekonomiky, už to nie je len elektronické obchodovanie, ale aj malé a stredné podniky môžu prostrednícom platformiem predávať do iných členských štátov, hoci by to samé nezvládali. Robí sa to cez apky, cez hotelové e, platformy na rezerváciu e, izieb. Firmy využívajú sociálne médiá, aby predali svoje produkty spotrebiteľom a tak ďalej. Takže digitálny obchod nám rastie e, rastie digitálne sprostredkovanie, ale samozrejme vedie to potom aj k určitým závislostiam. A Odhaduje sa, že to je asi milión firiem v Európe, mnohé z nich sú malé firmy, využívajú tie platformy, potrebujú tie platformy, čo znamená, že závisia od tých platformiem, aby sa dostali k svojim zákazníkom. A teda je tam aj určitá nerovnováha e, trhovej sily, buď preto, že sú mnoho menší, alebo samozrejme, že platformy v rôznych sektoroch ekonomiky e, sú v podstate takou vstupnou bránou na určitý segment, k určitému segmentu zákazníkov. Čiže sú potrebné takéto platformy, obyčajne uplatňujú teda pravidlá na všetkých, čo je normálne, e, ak e, máte nejaký dom a e, chce, chcú milióny využívať teda vašu platformu. Takže sú pravidla veľmi dôležité a východiskom tých tém, ktoré sme my identifikovali v našej analýze, naozaj sme si robili mnohé prieskumy, konzultácie, a tak ďalej a tak ďalej. Takže máme naozaj mnoho dôkazov, vidíte to v našej dopadovej štúdii, počnúc teda e, tými podmienkami, ktoré možno nie sú úplne jasné, často sa menia bez nejakého informovania vopred. E, potom sú tam také tí veci týkajúce sa toho, že váš obchod je stiahnutý e, z platformy, čo môže byť veľmi nepríjemné, ak závisíte od tej platformy. A potom sú tam typické veci týkajúce sa rankingu, pretože samozrejme poradie e, na základe toho teda ste alebo nie ste viditeľní na určitom mieste alebo vo výsledkoch vyhľadávania. No a potom sú tam témy súvisiace s údajmi, aké údaje môžu získavať eh, z tej platformy. Tam sú tam otázky diskriminácie, ak je vertikálne integrovaná tá eh, platforma a eh, kom, ko, konkuruje vlastne svojim predajcom. A potom sú tam rôzne klauzuly ako cenová parita a firiemní používateľia teda nemajú voľnosť ponúkať svoje služby E, za rôznych podmienok na danej platforme. Čiže všetky tieto veci sme sa snažili v našej iniciatíve e, vyriešiť. Naozaj je to taká veľmi dobre zacielená, veľmi taká flexibilná iniciatíva riešiť. tie praktiky, ktoré sme skonštatovali a to tak, aby nezasahovala do podnikateľských modelov platformy. Či celá tá iniciatíva vlastne vychádza z predpokladu, že pravidlá hry by mali byť jasné, transparentné, predvydateľné, ale zatiaľ nedefinujeme pravidlá hry. Nenájdete teda žiadne zákazy alebo nejaké ehm, klauzuly v tom návrhu, ktoré boli kvázi na čiernom zozname. Čiže Ide len o nápravu, eh, ak je potrebná. Ak sa teda naďalej budú vyskytovať problémy, tak chceme, aby sa čo najrychlejšie a čo najlacnejšie a čo najefektívnejšie vyriešili. No a eh, k tomu máme taký eh, trojitý prístup. Jednak to začína na tej platforme. Ak som ja firma na tejto platforme, môžem sa s ňou rýchlo skontaktovať, nebyrokraticky, aby sa problémy vyriešili. Ak to nefunguje, chceme sprostredkovať mediáciu, čo je veľmi efektívne, rýchle riešenie, mimosúdne vysporiadanie. No a potom e, je tam teda kolektívna náprava, ak by nejaká platforma systematicky nedodržiavala e, články nariadenia. Čo sa týka rozsahu, definícia platformiem, no je to skôr taký popis, toho, čo je v rozsahu a čo nie je. E, zameriavame sa na sprostredkovanie medzi podnikat- firemnými používateľmi a spotrebiteľmi. Čiže tí, ktorí využívajú online sprostredkovateľov na to, aby ponúkali svoje produkty a služby spotrebiteľom. Čiže ide o akúsi iniciáciu transakcií, ktoré teda môžu viesť k transakcii na samotnej platforme. Čiže uzavrie sa zmluva na tej platforme, idete na tú platformu, kúpite si tam produkt, zarezervujete si hotel, stiahnete si nejakú aplikáciu, ale zároveň e, sa tam potom tie transakcie môžu udeť aj mimo platformy, buď na stránke obchodníka, alebo dokonca offline. Takým extrémnym príkladom napríklad je, že idete na Google Images, hľadáte nejaké reštaurácie a všetky reštaurácie majú nejakú zmluvu s Googlem, čo je samozrejme podmienka, musíte mať zmluvný vzťah. Vidíte teda mnoho reštaurácií, ktoré sa vám tam zobrazia a samozrejme e, nebudete e, jesť na iPhone, ale pôjdete do reštaurácie, ale prostredníctvom tejto sprostredkovateľskej služby vlastne predajca e, našiel svojho kupujúceho. Hm, potom, čo sa týka geografického rozsahu, Samozrejme záleží od toho, kde e, teda je irrelevantné, kde je etablovaná tá platforma. Ak tie služby samotné sú poskytované v Európe, Čiže európsky predajca, ak využíva akúkoľvek platformu na ponúkanie e, tovaru či služieb európskym e, spotrebiteľom, tak spadá to do pôsobnosti. No a medzičasom prišiel aj môj pán riaditeľ. ja samozrejme veľmi rade, radi zodpovieme na akékoľvek otázky, ktoré by ste mali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za uh, teda tento úvod do e, témy a chcela by som dať slovo pánovi Švábovi, ktorý sa vyjadri v mene EPP. Chcete tiež niečo povedať, položiť nejakú otázku? Nie, momentálne nie, ďakujem. Nikola, áno, nech sa páči. V prvom rade by som sa chcel poďakovať e, komisii za návrh, ktorý predložila. Ja by som ho chcel oceniť, pretože v konečnom dôsledku e, my umiestňujeme do stredu našeho záujmu e, zákonodárneho e, snahu o rozvoj digitálnej ekonomiky prostredníctvom platformiem. A v tomto náš výbor urobil naozaj veľký kus práce v podobe iniciatív pred už rokom a pol a dvomi rokmi. Takže je to dôležitá reflexia od, nad významom platformiem. A tento návrh, ktorý je predložený našemu výboru, je obzvlášť dôležitý, pretože pokrýva práve tento aspekt e, výmeny medzi podnikateľskými subjektami, tzv. B2B, a e, takisto e, hovorí aj o vzťahu medzi platformami a spotrebiteľmi. Ale je to prvý dôležitý akt. My ho vnímame uspokojivo, e, zvlášť v článku 12, e, kde sa e, predpokladá mechanizmus na riešenie, na riešenie prípadných kontroverzií a je veľmi pozitívna aj časť, ktorá sa týka informácií eh, obchodných eh, subjektov, ako je napríklad pozastavenie eh, fungovanie účtu, zlepšenie transparentnosti, dodávanie služieb a produktov, ktoré sa ponúkajú prostredníctvom týchto platform. Ja oceňujem túto tému rankingu a nediskriminácie na online platformách. Sú to témy, ktoré sú nesmierne dôležité, na ktorých sme pracovali v rámci kolaboratívnej ekonomiky. A zároveň je to nesmierne dôležité aj pre algoritmy, ktoré nejakým spôsobom regulujú eh, vnútorné vzťahy eh, platform, medzi platformami. To znamená, že stanovujú Ehm, hodnotenie každej jednej platformy. To sú všetko veľmi dôležité prvky. Ja by som chcel požiadať e, o vysvetlenie dvoch aspektov, ktoré som nenašiel e, v texte, respektíve ktoré by som si rád e, bližšie objasnil a je tu otázka, či v článku 9 majú byť zahrnuté aj malé a stredné podniky ako komerčných subjektov. A ďalšia otázka, e, prečo nemôžeme predpokladať, tak ako je to v mnohých členských štátoch, e, tzv. klauzulu, e, respektíve doložku o parite, ktorá by sa týkala malých ubytovacích zariadení a hotelov tu mm, ako výbor, e, myslím si, môžeme potom implementovať a a oceniť a posúdiť motivácie, ktoré komisia má pri predkladaní tohto návrhu. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, slovo Dita Charanzová. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja chcem poďakovať komisii za jej prezentáciu. Ako sa vyhovalo, ide o vzťah medzi e, firmami, ale takisto e, dúfam, že zabezpečíme e, pre všetkých hráčov, aj malých a malé stredné podniky, aby mali férovú šancu v očiach spotrebiteľov. Ale ja nie som za reguláciu bez dobrého dôvodu. Máme nejaké meké pravidlá, ktoré môžu problémy vyriešiť rovnako ako aj konkurencia a e, mali by sme to nechať na trhu samotnom, aby si to vyriešil ak budeme žiadať nejakú administratívnu záťaž, tak musíme mať istotu, že je naozaj nevyhnutná aby sme riešili to, kde zlyháva trh. A je to asymetrický vzťah medzi online e, obchodníkmi a ich dodávateľmi, to je bez pochyby, ale rada by som si od komisie vypočula viac príkladov tejto asymetrie, že e, ju napríklad platformy nejako zneužívajú. Ja nie som e, proti tomu návrhu z princípu, ale chcem mať istotu, že tu nevytvoríme nejaké kontroly ex ante, kde e, skutoční používateľia o ne naozaj nežiadajú. Čiže viac e, príkladov zo strany komisie by som si teda rada vypočula. A myslím si, že musíme si nájsť čas na to, aby sme si dobre zanalýzovali náklady a prínosy tohto návrhu. Ale keď sa pozerám na ten návrh, tak e, Môžem len taký prvý dojem k tomu povedať. Prvá vec musí byť eh, rozsah pôsobnosti. Cieľom tohto návrhu sa zdá byť, zdajú eh, byť veľké trhoviská, ktoré majú prostriedky implementovať, ale jediná výnimka sa tu dáva malým firmám a len, jednému, čl- aby, len v jednom článku, takže by som chcela vedieť, prečo to nie je nejaká všeobecná výnimka toto nariadenie by sa nemalo stať záťažou pre malé a stredné podniky a startupy. Po druhé, čo sa týka rankingu, to je oblasť, kde musíme byť veľmi obozretní, keď voláme po väčšej transparentnosti, pretože určitá transparentnosť je dobrá, ale ak e, firma platí za to, aby bola na vrchu, tak to nie je ranking, to je reklama a musí to byť absolútne jasné, že e, je to tá reklama musí to byť jasné spotrebiteľom a ďalším firmám. Ale transparentnosť môže aj poškodiť spotrebiteľov a firmy. Príklad. Prvý, prvé mm, rankingy vyhľadávania sa odvíjali od počtu tu externých odkazov na web stránke, teda na, ktoré vlastne viedli na túto web stránku. Muselo to byť e, teda užitočné a každý sa tak vedel dostať na teda každý vedel, ako funguje ten ranking, tak toto fungovalo v 90. rokoch. Ale potom, e, keďže všetci vedeli, ako to e, funguje, tak ľudia, najmä z Pamery, začali e, vlastne hrať ten systém, vytvorili sa milióny všelijakých externých odkazov, aby sa e, takto vlastne dostali na prvé miesta vo vyhľadávačoch. A prečo je Google taký veľký? Pretože Eh, Google bol prvý, ktorý sa vzdal tohto systému externých odkazov a prešiel na ranking. A ešte stále sa dnes eh, niekto snaží manipulovať tento ranking. Napríklad eh, pozrite si pojem, keď začnete <coughs> optimalizáciu pre vyhľadávače. Hľadať, uvidíte, čo zistíte. Keby každý vedel, ako funguje ranking, najmä dnes, tak vlastne tieto vyhľadávače na platformách by boli absolútne zbytočné. Takže hoci podporujem trošku väčšiu transparentnosť. Niekedy je pre všetkých lepšie, ak veci nie sú úplne otvorené, ak obchodné tajomstvá sa dodržiavajú a rešpektujú. Ďalej, čo sa týka reštrikcií, chcela by som vedieť, prečo si komisia vybrala len transparentnosť a neobmedzuje to e, na niektoré známe potenciálne zneužívacie doložky. E, problémy E, sa napríklad spomínali mm, pri hotelových portáloch rezervačných, tam tá parita ceny. Má komisia dôvod, prečo nerieši túto vec? Tento návrh to ponecháva na členských štátoch, e, môžu tam byť zákony ako napríklad Macronov zákon vo Francúzsku, ale nie je nič na úrovni EÚ. Ja by som teda chcela vedieť, e, aký dôvod má toto rozhodnutie. No a potom ešte k tomu mechanizmu sťažnosti. E, Zvážovala komisia istú hierarchiu tých nápravných prostriedkov, iba teda ak mi niečo uniklo, tak zdá sa, že nie je požiadavka absolvovať celý ten interný uh, postup sťažnosti predtým, než sa niekto obráti na mediátora alebo požiada o nejaké kolektívne konanie. Čiže platforma alebo obchodník by sa to mali snažiť vyriešiť spoločne predtým, než do toho zapoja právnikov. Týmto by som sa zastavila a veľmi rada si vypočujem odpovede komisie na moje otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže to boli otázky a vraciam slovo komisii, aby mohla na ne zodpovedať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň, ospravedlňujem sa, že som eh, meškal, eh, trošku som podcenil veľmi eh, známu efektívnosť tohto výboru, ale vidím, že kolega to veľmi dobre uviedol. Otázky sú veľmi dobré a užitočné. Pokúsim sa na ne čo najlepšie odpovedať. Myslím, že v prvom rade, čo sa týka otázky malých a stredných podnikov, prečo je tam výnimka, myslím, že obe otázky sa dotkli tohto, prečo sme si mysleli, že je výnimka potrebná, prečo nebola širšia, než ju teda plánuje e, návrh. Myslíme si, že návrh, e, teda keď bude prijatý, tak si myslím, že to bude dobré pre všetkých, najmä ak ste nejaká taká rozbiehajúca sa malá platforma a ešte nemáte ten benefit nejakého dobrého renome, alebo teda tú, mm, ten stupeň známosti tých veľkých platformiem. Takže Ehm, možno, že firmy majú menej dôvery v takéto platformy, le, lebo možno, že si myslia, že nedodržiavajú všetky pri, m, mm, predpisy. Takže ak by sme e, tieto platformy takto vyňali, tak by sme im to v podstate e, uľahčili. Teda nebolo by to pre nich dobré, lebo by nemohli e, tak rásť. Ich prevádzka by nebola hneď od začiatku taká aktívna. No a teda k tým veľkým administratívnym záťažam, aký je vôbec dopad tohto návrhu. No ako obyčajne veľmi e, pozorne sme, robili sme veľmi podrobnú dopadovú štúdiu a dospeli sme k tomu e, záveru, že je to veľmi obmedzené, keďže je to transparentné, zameriava sa to hlavne na podmienky, e, ktoré príjmete raz a ak teda sú v súlade s nariadením, tak vlastne sa k tomu veľmi nemusíte vrácať Takže jediný potenciálny, jediná potenciálna administratívna záťaž, ktorú sme teda my brali do úvahy, ktorú sme si my uvedomili, je záťaž, ktorá by vyplývala z toho riešenia sťažnosti, najmä interného riešenia sťažnosti. A táto záťaž uh, môže byť 1-2% celkového obratu. Ak ste nejaká menšia platforma, povedzme 10 ľudí, tak eh, jednu osobu musíte vlastne mať na to, aby sa zaoberala týmito eh, sťažnosťami. A to sa nám za neprimerané. Takže myslíme si, že ako celok je to veľmi prínosné pre všetkých vrátane teda malých a stredných platformiem, ktoré chcú rásť eh, čo sa týka toho vnútorného riešenia stiažnosti, áno, tie malé platformy, menej než 10 zamestnancov, tam e, do 50 zamestnancov, tam ak je limitovaný obrad do menej než 10 miliónov eur, tak by to mohlo byť neprimerané preto sme e, teda pripravili túto výnimku, ale nie čo sa týka teda ostatnej časti toho zákona. Myslíme si, že to je také dosť e, nenáročné pre všetkých to splniť, je to také pozitívne, pomôže im to získať dôveru e, eh, firemnej komunity, aby to teda využívali. A čo sa týka e, všeobecnejších vecí, pani Senalová povedala, povedala, že nie je presvedčená o tom, že to je potrebné, že to vyrieši trh alebo konkurencia že to vyrieši politika spotrebiteľa. To nie je analýza komisie. Komisia to analizuje, takže toto sú problémy štrukturálnej povohy, sú inherentné a e, je veľmi nepravdepodobné, že e, to priemysel sám vyrieši. A samozrejme veľmi úzko sme spolupracovali s kolegami na uh, DG e, hospodárska súťaž a takisto sa aj oni dopracovali k tomu, že to nie je veľmi efektívny nápravný prostriedok v tejto súvislosti, pretože je to obyčajne veľmi zdlhavé, ako podnik ste poškodení, ak vás stiahnu nejakého zoznamu, nemôžete dlho čakať na to, aby e, ste sa dočkali nápravy. Naopak, myslíme si, že politika hospodárskej súťaže a tá, toto opatrenie môže veľmi dobre fungovať. E, jeden príklad, ktorý povedala pani Charancová, bola tak, boli tie klauzuly cenovej e, parity a prečo nejdeme teda ďalej, prečo to vlastne zakazujeme. Nuž, e, máme analýzu aj v Európskej siete um, pre hospodárskú súťaž, že e, aký majú dopad tieto e, klauzuly. Mm, ešte to nie je definitívne nejako rozhodnuté. Samozrejme, že tie platformy sa obávajú niekoho, teda istého zneužívania, ak je tam e, sa viditeľnosť e, na tej platforme a potom dôjde e, k uzatvoreniu zmluvy a vy idete mimo tú platformu, tak platforma vlastne z tej transakcie nezarába, takže potom e, by ten transakčný model veľmi rýchlo bol e, podkopaný. Takže sú tam aj určité argumenty, samozrejme je tam možno väčší výber pre spotrebiteľov a samé o sebe to možno nie je úplne schopné, ale e, momentálne je záver teda ešte nie celkom e, jasný. A niektoré štáty zakazujú tieto klauzuly MFN. Momentálne teda musíme to veľmi e, pozorne sledovať a ak to bude potrebné, tak budeme musieť konať. No a tu nám pomáha transparentnosť, pretože ak platformy vo svojich podmienkach musia byť veľmi explicitné, pokiaľ ide o tú klauzulu MFN, ktorú aplikujú, prečo ju aplikujú, tak e, tiež získame vlastne informácie, teda orgány hospodárskej súťaže získajú e, informácie, prečo e, je to vlastne akceptovateľné tieto klauzuly. Čiže máme tu veľmi dobrú interakciu medzi transparentnosťou a nástrojmi vnútorného trhu, a mm, vlastne všetkými tými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii našim orgánom e, pre hospodárskú súťaž. Mechanizmus stiažnosti, teda či tu je nejaká e, eskalácia, či e, vychádzame z toho, že bude treba prejsť jednotlivými krokmi. Samozrejme, že to je prvá, prvý pokus a preto chceme vytvoriť tento mechanizmus, ak to nebude v fungovať. Potom tu bude mediácia, kolektívne šťastnosti. To by mohli byť následné logické riešenia. E, čo najrýchlejšie sa samozrejme každý snaží logicky to vyriešiť a preto sa teda musí prejsť týmito štádiami. Ale ľudia tiež musia mať slobodu sa rozhodnúť E, nemôžeme ich právne im e, zakazovať prístup k riešeniam, k opravným prostriedkom. Nemôžeme ľuďom predpisovať, že najprv e, musíte prejsť tým či oným, kým pôjdete k mediácii, alebo či kým predstúpite pred súd, najprv podstúpite mediáciu. Nemôžeme ľuďom toto vnúcovať právne opravné prostriedky. Takže my chceme hlavne, aby e, veci boli čo najrychlejšie a za najnižšie e, možné e, náklad, náklady. Samozrejme, že to by bolo nelegálne, keby sme takto to predpisovali. Pozriem sa ešte, čo tu ešte boli ďalšie vaše poznámky. Samozrejme, množstvo odpovedí sa týka a teda otázok sa týkalo um, dopadových štúdií. Len doplním k tomu poslednému bodu, pretože ste sa uh, uh, pýtali explicitne, aký uh, veľký môže byť ten problém. V tých dopadových štúdiách nájdete množstvo údajov, zistení, pre akúkoľvek z tých identifikovaných praxí Potvrdené je to samozrejme e, i z iných zdrojov mimo e, našich vlastných zistení. Ak my zistíme, e, ak 50, viac ako 50% využ, má, využíva a má problémy s platformy, Nemci z nás žiadajú údaje od svojich členov a tam je to číslo 46%, kde 46% teda e, avizovalo časté zmeny pravidel platformiem. Tak osobitne malé podniky, ktoré tak veľmi e, závisia od e, týchto platformiem. Prieskum, ktorý robili tieto spoločnosti, kde 60 Eh, eh, respondentov takto popisovalo ich skúsenosti s Amazonom. Celkový dopad, ak 40 podnikov, ak to platí, ktoré využívajú platformy, majú problémy, hovoríme viac ako 400 tisíc podnikov, väčšina z nich malej veľkosti v celej Európe. Ak vychádzate z toho, že všetky problémy spoločne e, tvoria len 2 či 3 straty obratu, tak hneď sme na číslach 4 až 16 miliard eh, v rámci obratu za rok. Ak sa nakopia tieto malé dopady, tak hovoríme naozaj o veľkých číslach. Ako som už ale bol povedať, eh, radi sa k tomu ešte vrátime. Ešte sa tá otázka týkala eh, rankingu či by nebolo lepšie, keby ľudia nevedeli, ako e, sa dial ranking, aby to nebolo transparentné. To hovorila pani Charanzová. Náš, po, naše posúdenie a ten feedback, ktorý máme v spoločnosti, že osobitne v tejto oblasti, kde e, sú platby, tí, čo sa snažia zlepšiť tú viditeľnosť, ten ranking v tomto ohľade, napríklad na stránkach eh, rezervácií, rezervačných hotelových stránkach, my sme zistili, že ten systém je taký neprehľadný, eh, veľmi eh, ťažko zistiť, ako, aký dopad má vaša platba vlastne na tú viditeľnosť. Či to prispelo k zvýšeniu Máme e, radi situáciu, keď je vzťah, parametry sú jasné, aký je vzťah medzi plat, e, platbou a dopadom na tú viditeľnosť. Nezdielame ten názor, že by sa toto malo ponechať platformám alebo vyhľadávačom, že to by bol správny postup. Vieme, že ten čas je nabitý, je to prvý krok, je to dôležitý návrh vytvorenie toho pozorovateľského e, miesta. Dôležitý krok samozrejme a dúfame, že parlament a rada budú spolupracovať e, rýchlým spôsobom, aby sa to e, utriaslo ešte za tento mandát. Ďakujeme. Ešte je tu otázka pani Jakonsári. Ďakujem za slovo. Ďakujem za úvod témy. Uznávame, že je to veľmi e, dôležitá téma a ja chcem len zopakovať otázku. Treba tu dôverovať v tejto digitálnej revolúcii a teraz táto dôvera sa z časti stratila a ide o dôveru občanov na základe zneužívania údajov. Takže je dôležité postupovať rýchlo. Opakujem len otázku, ktorú už komisia dostala. Prečo tieto návrhy prichádzajú tak neskoro? prečo komisia koná takto neskoro. Rada by sa mala ujasnenie k téme, ktorá sa tu diskutovala. Ako môžeme obohatiť tú tie nego, negociačné právomoci malých e, startupov, malých spoločností to ako zápas Dávida s Goliášom. Malé startupy sú naozaj veľmi malí v tejto boji proti Google a iným. Ako možno zlepšiť tú, ich právomoci v rakovaní? Môžeme vôbec niečo urobiť, aby sme im pomohli? To by, som, to by bolo zaujímavé počuť. Ďakujeme. Komisia má slovo. Očividne veľa času nezostáva, aby sme sa v tej, tomto návrhu zhodli, ale je to podľa mňa návrh, ktorý je relatívne jasný a dá sa prijať v tom disponibilnom čase. Mal by sa aj dať prijať. Je to komplikovaná oblasť. Platformová ekonomika je samozrejme relatívne nový fenomén, Chceme zasahovať spôsobom, ktorý by spôsoboval nečakané efekty. Musíme e, e, prešetrovať, musíme robiť prieskumy, vypočutia, workshopy. Chceme si byť istí, pretože to je prvýkrát, čo zasahujeme v takomto e, type vzťahu Nikto na svete tejto oblasti nekoná. My sa tu prvý e, vlastne posúvame. Chceme stanoviť určitý štandard. Je tu veľká zodpovednosť. No, veľmi dobrá analýza a sme presvedčení, že to bude efektívne a proporčné k nájdeným problémom. dokonca dopadové štúdie. Kým vyprší mandát tohto parlamentu a čo môžeme urobiť, aby sme pomohli prijať tento návrh. Tým pádom sa podmienky e, zrovnoprávňa. Nakoniec David e, vyhral, ako vieme ale takto tu vyhráva Goliáš. Treba dať Dávidovi určité e, zbranie do rúk v tomto zmysle. Od začiatku jasné pravidlá. Často neviete, prečo vaše výrobky boli stiahnuté z toho e, obchodného miesta. My chceme, aby dali vopred tie platformy, tie informácie, na, zák- na akom základe možno ich e, stiahnuť zo zoznamu. Tieto e, dôvody treba komunikovať. Potom vlastne e, možno vidieť, či je to efektívne, a môžete prijať kroky na súde, pretože e, je to fórum mimo EÚ. Mnoho podnikov nemá možnosť ísť do USA a hľadať zmierenie v konkrétnych prípadoch. E aby sa vyvážil vzťah aby ten E, tie platformy boli spravodlivejšie, aby malé podniky, ktoré mali z toho prínos, pretože majú prístup, ktorý bol taký ťažký. Pretože fungujú ako brána. A ich právomoc môže e, viesť k nespravodlivým obchodným postupom. Okay, thank you very much. Uh, thank you. Ďakujeme vám za odpoveď na otázky, za vaše vhľady. Uh, uh, uvidíme, ako sa posunie celá procedúra. A uvidíme, ako bude vyzerať časový harmonogram. Máme pred sebou mnoho materiálov, e, ktoré treba spracovať. Takže budeme robiť, čo môžeme, čo je v našich silách. Ďakujeme za vašu prítomnosť a ja navrhujem, aby sme počkali, kým príde pán komisár asi okolo 11. Ďakujem vám.

So, um, like to, uh, welcome... Rada by som e, privítala pána komisára Ansipa v našom výbore. Pán podpredseda, ako viete, je zodpovedný za digitálny jednotný trh. Má to veľký význam pre náš výbor. Boli ste tu už, e, alebo teda je to pre nás význam vo všeobecnosti. E, chceli by sme diskutovať o pokroku vo vašej, vašom pracovnom programe, e, aktuálnej situácii a možné e, blížiace sa návrhy patriace stratégii o jednotnom digitálnom trhu. Chceme mať aj výmenu e, názorov s poslancami, aby sme počuli ich obavy, poznámky a odpovede. Nech sa páči, pán komisár, máte teraz slovo. Uh, Určite pokrok tu je, avšak tento je dosť obmedzený. E, viac ako 20 e, legislatívnych návrhov a z 12 z nich sme dosiahli e, zhodu. Musíme sa poponáhľať, dokonca aj v zmysle E, najnovšieho e, digitálneho indexu, indexu digitálnej spoločnosti, e, ktorý bude publikovaný zajtra, možno hovoriť o naozaj, že je tu pokrok. Napríklad, keď sa pozrieme na Južnú Koreu, napredujú rýchlejšie než my tu v Európskej únii. A toto opätovne je posolstvo, že digitálny jednotný trh v EÚ je potrebný, e, musíme sa však poponáhľať. Všetci vieme, že podarilo sa nám odstraniť e, roamingové poplatky, veľký hmatateľný e, úspech pre našich občanov. Všetci sa tomu tešia, ukazuje to i zrelosť samotných mobilných operátorov väčšina z nich je veľmi spokojná. Stále máme v určitých krajinách určité problémy, avšak vo všeobecnosti je to e, naďalej úspešný príbeh. Ďalej by som chcel poďakovať vašemu výboru Inko e, k problematike geoblockingu. Som presvedčený, že e, ľudia sa tento rok budú môcť tešiť e, na e, vianočným nákupom bez obáv, e, že by došlo k zablokovaniu, presmerovaniu, diskriminácii. To je takisto niečo, čo vedia uchopiť obyčajní ľudia, pochopiť to. A takisto prenosnosť, ktorej sa tešia od apríla tohoto roku majú prístup k svojim digitálnym obsahom nakúpený v jednej krajine i v ďalšej krajine, členskej krajine EU. Takže napredujeme smerom k jednotnému digitálnemu trhu v EÚ, avšak zostáva tu 17 tematík, na ktorých musíme ešte pracovať sú tu i ďalšie dôležité témy. Kybernetická bezpečnosť je takisto veľmi dôležitá e, problematika. A mňa teší, že vývoj v tejto oblasti je naozaj eh, hmatateľný. Rád by som poďakoval pani Koraca Bild dosiahol sa totiž eh, Eh, alebo vy ste vyvinuli výrazné úsilie v oblasti dátových tokov a tak dnes každý už hovorí o umelej inteligencii napríklad. Umelá inteligencia avšak bez e, údajov je hlúposťou. A je dôležité poskytovať prístup našim malým a stredným podnikom, startupom eh, k údajom keď už hovorím o umelej inteligencii, už tak vieme, že v Číne existujú veľké dátové súbory 1,3 miliardy e, obrázkov, nielen portrétov, ale profily, pohľady zo strán. Žiadna ochrana údajov pritom, žiadna ochrana súkromia a samozrejme je oveľa ľahšie v Číne, v Číne vytvoriť e, systém rozpoznávania tváre, než v krajinách, kde nemáme takéto veľké súbory dátové a kde ochrana e, súkromia je vlastne e, dôležitou, nevyhnutnou vymoženosťou, základným právom. A toto, táto cesta, čínska cesta, pre nás nie je schodná. Avšak umelá inteligencia e, a poskytovateľe napríklad v Spojených štátoch, e, ktorí majú Google, Amazon, globálnych poskytovateľov, Facebook, už tak majú dostatok e, údajov na to, aby učili ich počítače, ale v Európe nemáme takéto globálne služby aj keď e, sa premýšľa o cloudoch európskych, pritom táto oblasť je dosť rozvinutá. Len 50 e, týchto opiemov cloudov je ale od e, svetových poskytovateľov, globálnych, Amazon, Microsoft, IBM. Aj keď premýšľame o službách poskytovaných týmito globálnymi poskytovateľmi, našim napríklad nemocniciam, boli úspešnejší než naše spoločnosti. Poskytli služby s vyššou kvalitou a za e, lepšie ceny. A majú dáta. A čo naše malé podniky? Malé, stredne veľké podniky. Ako sa majú oni dostať k údajom? ak títo poskytovateľia globálnych služieb nebudú mať prístup v niektorých nemocniciach. Ide o, pre nich je to len nejaký ďalší dátový súbor. Ale ak naši malí a strední podnikatelia nebudú mať prístup k údajom, znamená to, že nebudú môcť podnikať. Veľmi ma teší, že je tu výrazný pokrok voľných tokov údajov. Spustili sme aj verejné konzultácie k návrhu smernice na poskytnutie lepšieho prístupu k, k údajom pre naše podniky a toto s týmto e, naozaj treba pracovať. Takisto musíme pracovať aj s elektronickým súkromím a jeho e, vzťahom s ostatnými oblastiami. Pretože máme smernicu o e-súkromí, ktorá je smernicou a ktorá bola implementovaná 28 e, spôsobmi 28 členskými štátmi. No a našim cieľom je harmonizovať e, tento spôsob implementácie a týka sa to rovnako tak táto smernica o, o aj telefonických operátorov, ale väčšina členských štátov e, povedala, e, že sa nezaujímajú o to, aký spôsob komunikácie niekto poskytuje, chcú sa iba uistiť, že dôvernosť komunikácie bude garantovaná tak či tak. To znamená, že by sme chceli e, vytvoriť e, rovnaké prostredie pre všetkých ľudí všade, bez ohľadu na to, aký spôsob komunikácie využívajú. Takisto hovorím aj o LTTS a e, platformách. V súčasnosti neexistujú nejaké záruky. Naši e, telefonickí operátori sú nespokojní, pretože môžu spracovávať údaje, ktoré majú k dispozícii iba za účelom zlepšenia kvality ich služieb. A tieto údaje nemôžu nejakým spôsobom monetizovať. Ak by mohli speňažiť tieto údaje, mohli, museli by údaje spracovať. A samozrejme, prevádzkovateľia telefónnych sietí s tým nie sú spokojní a tvrdia, že toto nie je férové hracie pole. A my im hovoríme, dobre e, dostanete, e, dostanete povolenie e, tieto dáta speňažiť, ale iba na základe súhlasu užívateľov a teraz stále nie sú spokojní. Oni by boli najspokojnejší, keby tieto údaje mohli využívať bez súhlasu užívateľov. Hovoria o metadátach. Vydavatelia by chceli využiť rovnaké nástroje, ako, e, využi- ako e, OTT, avšak e, ako napríklad údaje o cookies. Nemyslím si, že toto nariadenie o e, elektronickom súkromí je iba o cookies alebo metadátach tie prvé tri ciele, harmonizácie cieľov, potom garancia komunikácie a jej dôvernosti všetkým a vytvorenie vyrovnaného hracieho pola. To sú tie hlavné ciele. A metadata a cookies sme pripravení o týchto záležitostiach e, rokovať. Súhlas ľudí musí byť daný, môže tu byť určité výnimky, ako napríklad metadata spracovávané na štatistické účely, avšak vo všeobecnosti musíme vždy žiadať súhlas užívateľov, a toto je významné prehoď v kontexte škandálu okolo Facebooku a Cambridge Analytica. Zdá sa, a teraz hovorím o e, Cambridge Analytica a Facebooku, ale zdá sa, že niekedy to nie je až také dôležité. ak je vaše meno e, známe, ľudia nebudú hovoriť o tých, ktorých nepoznajú. Tento problém je väčší ako len Cambridge Analytica, ako cookies tretich strán Dokonca aj keď používate bankovú aplikáciu vo svojom e, telefóne, používate cookies eh, tretích strán na zlepšenie služby, ktorá vám je poskytovaná, avšak vy neviete, čo sú tieto tretia strany. Eh, či to nie je náhodou nejaká ďalšia Cambridge analytika, ktorá bude využívať vaše údaje na niečo iné. Takže nariadenie o elektronickom súkromí je nesmierne dôležitá. Plná implementácia všeobecné e, GDPR je takisto nesmierne dôležitá a je nevyhnutná. A e, my sme v pomerne šťastnej pozícii. My máme nariadenie o ochrane e, dát, ale v iných krajinách ju nemajú A samozrejme musíme hovoriť aj o vzťahoch súkromných podnikov. Myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že budete zodpovední za tento dokument, pretože ako viete, zvlášť malé podniky sú spokojné so vzťahmi s veľkými platformami, pretože e, tieto veľké platformy môžu meniť podmienky užívania e, z noci na deň. A potom títo malí hráči sa jednoducho musia prispôsobiť. Mali by existovať e, aspoň nejaké prípravné obdobia e, pre tých malých hráčov. A mali by existovať mechanizmy na riešenie sporov. Deje sa to dnes už príliš často že malé spoločnosti budú vyškrtnuté zo zoznamu a jednoducho nie je im ani povedané, prečo sa to e, tak stalo a ako sa môžu odvolať voči rozhodnutiu platformiem. Chcel by som iba povedať, že zvlášť pre startupy je to nesmierne dôležité a kritické a musíme sa snažiť pomáhať našim startupom vo vzťahu s veľkými platformami. Ja sa zastavím tu. A rád by som si vypočul aj vaše pohľady na túto e, záležitosť a budem sa snažiť zodpovedať vaše otázky čo najlepšie. Ale rád si vypočujem predovšetkým e, vaše obavy, vaše návrhy a vaše pripomienky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A chcela by som dať teraz e, slovo pánovi eh, Švábovi. Ďakujem veľmi pekne, Anelin, a ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, že ste dnes eh, prišli. Eh, my sme veľmi radi, že ste dnes tu. Chceli sme si vypočuť predovšetkým vaš náhľad na stav digitálneho jednotného trhu. A mali by sme to robiť každý rok, pretože musíme zladiť samozrejme postoje jednotlivých výborov e, a niekedy z úrovne Európskej únie, niekedy z úrovni e, členského štátu a musíme analyzovať, čo to vlastne znamená e, pre naše vlastné európske štruktúry. Takže si myslím, že toto je dokonalá príležitosť, aby sme hovorili o tom, čo sme dneska do, dosiahli e, v tomto legislatívnom období a čo ešte môžeme dosiahnuť do konca e, obdobia a ako sa vysporiadať s týmto záležitosťou. V budúcom legislatívnom období je jasné, že aj Severná Kórea je častokrát e, rýchlejšia v príjmaní vecí ako Európska únia ale hovorili ste, hovorili ste samozrejme o Južnej Koreji, ale chcel som vás trochu e, poprovokovať s týmto odkazom na Severnú Koreu. Avšak e, je, problém je ten, že legislatívny proces nie je e, taký rýchly ako Anna Maria Koraca Bilte so svojím návrhom. A častokrát e, sa e, snažíme zostaviť väčšinu e, v tomto parlamente a to častokrát nie je také jednoduché. A chcel by som pritiahnuť vašu pozornosť na to, že aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo získať oveľa mm, serióznejšiu, hĺbkovejšiu analýzu OTT a ich správania a spomínam si, že v roku 2014 ešte existovalo veľmi veľké pochybnosti ohľadom niektorých iniciatív v parlamente, ktoré sme vnímali kriticky, avšak teraz už neexistujú pochybnosti, že ohľadom tohto musíme niečo urobiť, aby sme zaviedli férové normy a zabezpečili aj to, aby európske spoločnosti môžu prežiť na tomto trhu a dostanú priestor na rast. A toto je veľmi pozitívne v Európe. A síce, že v priebehu niekoľkých rokov sa nám podarilo dosiahnuť aspoň nové nahliadanie na túto problematiku. Vy ste spomenuli geoblocking, kybernetickú bezpečnosť používania, prenos e, údajov. E, vy ste nehovorili samozrejme o jednotnom e, vstupnom bode, čo je veľmi dôležité a vy to v Estonsku už máte. A samozrejme samozrejme je tu aj nariadenie o ochrane údajov, pretože to zavádza e, nové témy, kde by Európska únia mohla e, tieto problémy vyriešiť. E, ale aj členské štáty sa musia hýbať vpred. Samozrejme, a nečakáme, že všetky návrhy budú dokončené do konca tohto legislatívneho obdobia, avšak dúfam, že urobíme aspoň nejaké pro- pokroky vo zohľadom na platformy, aj keď skromné pokroky, ale je to minimálne začiatok. A myslím si, že to prieskum odvetvia tam ešte ešte stále je pred nami kus roboty. A myslím si, že Európska únia v porovnaní s inými oblastiami Európy a je fakt, že náš legislatívny proces nie je taký rýchly, ako by sme si zda želali, avšak m- mm, m- mm, mus, m, mm, napredovali sme relatívne e, rýchlo, e, kde Európsky parlament a Európsky komisia e, zmenila svoje nahliadanie na vec a e, podarilo sa nám zaviesť nové prvky. Myslím si, že naša práca ešte nie je dokončená. Neviem, či tieto čísla sú správne, ale videli sme, že Facebook e, zrušil jeden, jednu miliardu účtov z 2,2 miliarda. Potom sme sa dotkli naozaj iba špičky tej, toho ľadovca, ale k tomu nám pán komisár iste povie aj viacej. Avšak ak budeme e, zachovávať naše smerovania, ako sa nám podarilo doteraz, v smere k digitálnemu jednotnému trhu. Myslím si, že v rokoch po e, prijatí opatrení o odhľadom platformy je stále pred nami ešte kopu robí. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Then, uh, Nikola Danti, please. A teraz Nikola Danti, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať aj komisárovi. Pán podpredseda komisie, pamätám si, keď ste nás navštívili pred tromi rokmi približne. A e, nepochybne nemôžeme e, neuznať, e, že prácu, ktorú ste odvietli za ostatné roky, bola nesmierne intenzívna práca. Dostahli ste významný pokrok v niektorých oblastiach čo sa týka geoblocking, roaming, portabilita, prenosnosť e, údajov. A hovorili sme o e, príslušnosti výboru ITRE e, k týmto veciam. Hovoríme o voľnom toku údajov, ale samozrejme legislatívne obdobie tohto parlamentu ešte sa nie, nedokončilo a ešte musíme uzatvoriť nejaké veci, ale musíme každopádne Eh, uznať, že práca, ktorú sme odviedli za ostatné roky, bola veľmi významná a zároveň sa nám podarilo zaplniť niektoré medzery, eh, ktoré eh, videli sme veľký pokrok zo strany Číny, Južnej Koreje a Spojených štátov amerických, ktoré sú niekoľko krokov pred nami. Avšak začali sme sa na nich aspoň doťahovať. A tak povediac, Teraz už však nie je rok 2014, je rok 2018, ale predstavme si situáciu v roku 2019, roku 2020 na konci volebného obdobia a musíme si povedať, že čo sú tie témy, na ktorých musíme pracovať v nadchádzajúcich e, rokoch. E, a samozrejme, observatórium bude mať možnosť koordinovať takéto zásahy e, v rozličných aspektoch digitálnej ekonomiky. Ja si však myslím, že čo sa týka platformiem, sme spustili prácu, pretože ten legislatívny návrh, ktorý bol pre prezentovaný dnes, je prvým krokom, ale zďaleka nie dostatočným krokom. A máme tu samozrejme aj judikatúru súdu, ktorú musíme zobrať do úvahy. a museli sme e, potvrdiť určitú nezodpovednosť e, v správaní platformiem. Avšak postupujeme a e, je tu nevyhnutnosť vyzvať na spoločnú zodpovednosť jednotlivých platform. No a z tohto pohľadu sa vás pýtam, Samozrejme, či už e, v smernici o elektronickom e, obchode a možno dnes odpovieme všetky tieto otázky dnes v nadchádzajúcom mandáte. Mali by sme sa zamyslieť e, nad fungovaním týchto smerníc a tie témy, ktoré ste naznačili ako téma umelej inteligencie napríklad. To je ďalšia téma, na ktoré sa musíme bližšie pozrieť, ale aj algoritmy s diskusiou ohľadom ktorých sme už začali a hovorili sme ale predovšetkým o tých platformách, ktoré predstavujú veľké siete. A musíme si takisto stanoviť aj e, tému e, algoritmov a ako nastavujú vzťahy medzi nami. Pretože koniec koncov tieto údaje sú sprostredkované prostredníctvom platformiem na základe algoritmov, ktoré majú e, strategický význam. No a potom je tu téma e, blockchainu, ktorá sa e, využíva a ktorá môže priniesť významné výsledky. Takže to sú tie krajné body, na ktoré sa musíme sústrediť. Hraničné oblasti predstavme si, že jún 2020. Aké sú potom e, výhliadky, aké sú tie perspektívy, na ktoré sa budeme musieť sústrediť potom v nadchádzajúcich rokoch? My ako parlament, my ako Európa. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Dita Charanzová. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A ďakujem pán podpredseda komisie za to, že ste dnes prišli Eh, páčil sa mi váš prehľad. Eh, bol to naozaj moment, eh, kedy sme sa mohli zamyslieť, kedy sme vlastne začali diskusiu o tom, ako vytvárame digitálny spoločný trh. A teraz prišiel bod, čo ešte musíme dorobiť a čo musíme zrýchliť, aby sme splnili termíny, ktoré sme si stanovili. Vy ste povedali, že sa pomaly posúvame k digitálnemu jednotnému trhu, avšak ešte sme ho nevytvorili. Hm, zaznamenali sme určité úspechy, avšak niekde sme sa zastavili na pol ceste. Geoblocking je napríklad dobrý príklad, je to nepochybne úspech, avšak e, e, budem spokojnejšia, ak uvidím aj audiovizuálne služby do toho zahrnuté musíme pristúpiť aj k reforme ochrany duševného vlastníctva. To je niečo, e, čo od nás občania očakávajú. E, Slobodné toky dát sú veľmi dobrým príkladom, kde spojili svoje síly komisia a parlament a hádam aj rada e, sa pridá v dohľadnom čase, tak aby sme dosiahli výsledok čo najrýchlejšie. A bola to práve táto snemovňa a tento výbor, ktorý Eh, sa staral o tento návrh, ktorý potom komisia prijala. A teraz eh, budem hovoriť eh, o kodexe telekomunikácií. Viete, že za niekoľko týždňov dúfame, že dokončíme naše práce na kódexe a, a bude to výsledkom dobrej práce bulharského predsedníctva, ale e, takisto aj e, technických zamestnancov. Dúfam, že dosiahneme e, dohodu, ktorý bude zodpovedať prioritám komisii, e, ale zároveň aj prioritám, ktoré načetla ten, načetol tento výbor a vyjde v ústrety našim občanom. Tento pokrok sme dosiahli vďaka komisii, ktorá pôsobila ako taký férový rozhodca na našich eh, stretnutiach eh, technického charakteru. A preto som bola trochu zmetená, keď som si eh, prečítala v politiku článok komisár Hansip povedal, že poslanci Európskeho parlamentu zadržiavajú toto opatrenie ako rukojemníka v medziinštitucionálnych rokovaniach Myslím si, že takéto pripomienky, respektíve takéto komentáre nenapomáhajú e, našej vzájomnej dohode. Mali by sme pokračovať v duchu e, vzájomnej dohody. Chcela by som si preto iba e, vypočuť z vašej strany, že komisia naozaj pomôže parlamentu a rade dosiahnuť dohodu. Hovorili ste aj o e, slobodnom e, pohybe, portabilite, geoblockingu a podľa nás e, dostupný prístup ku komunikáciám je súčasťou slobodného pohybu. Chcem Európsku úniu, kde nebude závisieť od toho, kam volám, kde môžem posielať správy, kamkoľvek do Európy, volať kamkoľvek, bez toho, aby som sa musela sústrediť na to, čo ma to bude stáť. Podarilo sa nám strhnúť fyzické hranice e, v jednotnom trhu. Musíme strhnúť aj tieto telekomunikačné bariéry. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Denis Deon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička a ďakujem aj podpredsedovi, že sem dnes prišiel. Veľmi si vážim ten horizontálny pohľad na digitálny trh a e, vyjadrím sa k niekoľkým prvkom, najmä B2B, ale aj k tým trendom, ktoré spomínal podpredseda na začiatku, a síce, že mnohé platformy a služby na internete sa nachádzajú vlastne mimo EÚ, najmä v USA, ale samozrejme aj čiastočne v Číne. No a to zo sebou prináša komplikácie pre nás, aj pre tie startupy, ako ste spomínali, ale myslím si, že aj vo všeobecnosti tým, ktorí chcú využívať tieto služby. Spomínam dva príklady. A e, zaujímalo by ma, či ten horizontálny prístup by mohol byť e, úspešne úspešný aj v iných oblastiach. A jednak by to bolo teda hotelové, hotelové ubytovanie. Booking.com bol kedysi rodinný podnik v Holandsku, naozaj malý, všetci boli spokojní. E, dalo sa tam skombinovať dopyt ponuka a našli ste hotely, ktoré by ste ako spotrebiteľi nenašli No a prevzala to, myslím, americká spoločnosť, ktorá tiež vlastní väčšinu ostatných platform, ktoré spájajú tých, ktorí chcú cestovať a tých, ktorí ponúkajú služby, ubytovacie alebo cestovné, dopravné. Čiže aj veľké hotelové spoločnosti sa teraz stiažujú, že už nie je možné urobiť nič, len využívať booking.com ak chcete skutočnú hospodárskú súťaž aj v tejto oblasti, tak je to trošku zvláštne spoliehať sa na spoločnosť, ktorá je teraz vlastnená americkou firmou a nie je reálna alternatíva. Takže pozrel som sa na váš návrh nariadenia. Myslím si, že pre služby B2B e, to určité veci rieši s tými internými stiažnosťami a tak ďalej, ale Nebolo by, nie je to skôr štruktúrálnejší problém, pretože aj keď máme nejakú mm, internú procedúru sťažnosti alebo riešen, mechanizmus riešenia sporov, tak booking.com je taký mocný, že vlastne žiadny e, hotel nemôže e, poskytnúť nejakú lepšiu službu pravidelným e, klientom, obyčajným klientom, než booking.com napríklad. To je taký konkrétny príklad, kam sme sa dostali. A sú dve, dva spôsoby, ako to riešiť. Jednak, čo môže urobiť zákon o hospodárskej súťaži, či je tu dostatočná súťaž, alebo nedochádza k zneužitiu druhového postavenia. Komisárka Vestagerová by sa k tomu mohla potom vyjadriť. No a potom tá nedávna diskusia o nástrojoch na e, teda e, obhavu obchodu, takáto služba na internete cez platformy sa nadobúda stále viac strategickú hodnotu pre EÚ, pre firmy, pre občanov. Čo môžeme urobiť, aby sme to chránili, aby sme umožnili e, viacerým startupom, novým firmám e, v Európskej únii vstúpiť na tento trh? pretože musia začať z situácie, kde ostatní, ako ste sám povedali, už majú dominantné postavenie. A ešte posledný príklad, pretože toto sa spomínalo aj v správe parlamentu o platformách minulý rok. Výbor IMKO spolu s výborom ITRE ehm, mali tam spravodajcov. pod podobnú koncentráciu vidíme aj v iných odvetiach, kde to má dopad na spotrebiteľov. Na jednej strane je napríklad Ticketmaster, veľký, veľká firma, a potom je tu Seatwave, ktorá teda mm, robí následný predaj uh, lístkov. Vidíme, že veľká časť lístkov ide rovno na ten Wave, ešte vôbec predtým, než sa predali prvýkrát. A takí roboti kvázi nakupujú lístky od Ticketmasteru a predávajú to cez Wave, ale to nie sú osoby, to sú vlastne, to je súčasť projektu firmy a nemohli by sme nejak aktívnejšie zasiahnuť cez politiku hospodárskej súťaže, aby sme takúto praktiku vlastne e, potierali Eh, ak sa sústredia služby v jednom eh, podniku. Ďakujem pekne. A Marko Zul ešte mal otázku, ale ten už odišiel, takže Maria Koraca byl. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi uh, sa mi páči váš uh, uh, podpora tomu, čo robíme. my naozaj si vážime vašu podporu, vynikajúcu spoluprácu s komisiou bude to jedna z vecí, kde naozaj prinesieme výsledky. Druhá vec, naozaj si vážim vaše zameranie na platformy. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby jedna z kľúčových eh, tém eh, našej doby je ochrana súkromia pre spotrebiteľov na sociálnych médiách, na platformách. Zároveň ja patrím k tým, ktorí by chceli taký vyvážený prístup. Pretože je tu riziko, že eh, obmedzíme neeurópske platformy, tak sa to dotkne európskych startupov aj mobilných e, podnikateľov. A to sa týka aj tej novo navrhovanej dane, e, čo sú teda naše príjmy. Ak sa pozrieme na to, že ak sa to dotkne len firiem, ktoré si to vedia dovoliť, alebo či sa to náhodou nedotkne, či to nepodkope aj možnosť digitálneho podnikania v Európe. Ja patrím také menšine, ja chcem, aby môj menšinový hlas bol vyslyšaný. Čo sa týka e-privacy, my sme hlasovali proti tomu, skupina EPP hlasovala proti tomu. Prečo? No samozrejme, že mm, veľmi sme za ochranu súkromia, ochranu údajov, za osobnú integritu a tak ďalej. Problém je rovnováha. Je to protirovnováha a naozaj tu bránime inováciám. Pretože je rozdiel medzi tým, či sú funkčné cookies alebo marketingové. A tie funkčné sú naozaj dôležité pre spotrebiteľov. Sú dôležité, aby e, zlepšili vlastne zážitok spotrebiteľa na web stránke. A je tu e, určité riziko, že ľudia budú jednoducho už unavení z toho ukladania súhlasov a jednoducho odkliknú e, alebo odmietnú nejaký súhlas. No a trošku sa mám, že niektoré z tých návrhov, ktoré sú teraz v trialógu, napríklad e, obmedziť súbory kúky už e, štandardne na web stránke. No, na to sa musíme veľmi pozorne pozrieť. E, viem, že komisia zohráva veľmi konštruktívnu úlohu a porovnávam mm, to pozičné hlasovanie v parlamente. To, čo je teraz som dialogu, je mnoho lepšie aj vďaka komisii. No a veľmi v krátkosti som sa chcela ešte viedriť k tej téme, ktorú nadniesli už kolegovia online eh, rankingy alebo ratingy. A spomínali ste napríklad booking.com, Denis. Eh. Áno, dôvera je naozaj menou jednotného digitálneho trhu, ako všetci vedia. Online ratingy sú naozaj nástrojom dôvery, pretože je tam priama spätná väzba od spotrebiteľov, ale momentálne sa to naozaj zneužíva. Existujú firmy, kde si môžete kúpiť služby, aby ste demonizovali alebo zautočili na nejakého konkurenta. A je veľmi ťažké identifikovať, čo je skutočný komentár nespokojného spotrebiteľa a kto naozaj je tam len na to, aby tam zničil nejaký malý e, podnik. E, môžete to naozaj zničiť komentármi, ktoré sú neoveriteľné na ich pravosť. E, naozaj to bol dobrý, veľmi dobrý nástroj dôvery. Uh, ale aj strašidelný nástroj nedôvery. Takže by ma zaujímalo, čo si o tom myslíte. Ďalšia vec, e, som to chcela už aj ja spomínať, Dita to spomínala, čiže phone like at home. Áno, všetci by sme chceli, aby to prišlo čo najrychlejšie. A posledná vec, ktorú som ešte chcela spomenúť, čo e, už tiež Dita spomínala, to je veľmi dôležitá otázka legislatívy autorského práva. Áno, samozrejme, všetci si uvedomujú Google News, články, článok 11 a článok 13 YouTube a opäť hovoríme o platformách. Chcela som vedieť, aký je váš názor, pretože musíme to naozaj vyriešiť, tú hodnotovú medzeru. Nie je možné, aby e, e vydavatelia e, platili a vyhľadávače z toho mali zisk a teda ani nemá to byť o tom, že platformy by mali odstraňovať materiál chránený autorským právom. To by opäť mohlo mať dopad e, na možnosti startupov, nových podnikateľov, mať nejaké technické prostriedky na to, aby e, niečo urobili. Takže môj hlavný odkaz je, že áno, musíme s tými platformami niečo teda urobiť, najmä ako hovoril Nikola, e, že tá smernica o elektronickom obchodovaní tam sa oni vnímajú ako agenti nezodpovední za ten obsah, to je problematické. Ale zároveň musíme byť veľmi obozretní, aby sme neuškodili vlastným firmám, keď budeme chcieť férovú e, súťaž s platformami. Ďakujem a ešte pani Jakonsári. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť fínsky, myslím, že pán komisár po fínsky rozumie. Na úvod ste povedali, že bol dosiahnutý pokrok, ale realita je taká, že mimo Európy e, sú ešte rýchlejší. Aj v Afrike, dokonca v niektorých častiach Afriky, firmy sú kotované na burze, je tam veľa mladých ľudí, majú um, zdroje, technológia je um, lacná. No a uh, produkcia technológie si vyžaduje ľudské zdroje a v Európe máme veľkú výzvu. Stojíme pred veľkou výzvou. Ja by som chcela počuť, čo si vymyslíte o úlohe výskumu, univerzít? Myslíte si, že vytvárame dostatok startupov v tejto oblasti? A dnes sme už diskutovali o tom, ako by sme mohli posilniť rokovaciu silu týchto startupov alebo malých firiem, pretože vieme, že veľké firmy, tí giganti, tí naozaj dokážu utláčať tých malých. Čiže ako e, môžeme e, konať e, s tým, aby Ehm, boli európsky globálni poskytovateľia služieb, takže áno, musíme vytvoriť európsky jednotný trh a tam sa teda dosiahol istý pokrok, ale v konečnom dôsledku všetko závisí od ľudských zdrojov, inovácie, výskum a tak ďalej. Myslím, že ehm, mimo oficiálnej agendy komisie máte, hádam, aj nejaký osobný názor, s ktorým by ste chceli e, ktorý by ste chceli posunúť do ďalšieho mandátu. Takže ďakujem, veľa otázok. Pán komisár, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne. Začneme Facebookom a teda um, tými údajne zmazanými účtami podľa ich správ. Bol som v Kalifornii, mali sme tam stretnutie s Markom Zuckerbergom a Sheryl Sandberg. A mm, teda pochopil som to tak, že otázku dezinformačných kampaní berú veľmi vážne a veľmi vážne riešia aj falošné účty, pretože dnes vieme, že zlí ľudia vedia, ako využívať platformy sociálnych médií a svoje posolstvo šíriť miliónom ľudí, aby ich manipulovali, aby manipulovali demokratické inštitúcie, demokratické voľby a zároveň dobrí ľudia musia chrániť e, demokratické inštitúcie, demokratické voľby, nevedia, ako to funguje. Takže to je problém. A ja som rád, že platformy sociálnych médií, že to nie je len Facebook, e, ďalšie platformy sú tam tiež Twitter. Aj oni berú tieto veci veľmi vážne. Pretože dôvera je jednou z najcennejších hodnôt pre aj, aj pre platformy sociálnych médií. Ak ľudia stratia dôveru, ak bude tá dôvera podkopaná, tak ľudia prestanú využívať tieto platformy, alebo ich ani nezačnú používať. Takže ja verím týmto samoregulačným opatreniam, keď hovorím napríklad o tých dezinformačných kampaniách. Je možné mať veľmi striktnú reguláciu, ale mm, s tou striktnou reguláciou je to tak, že bude to trvať minimálne 2,5 roka v Európskej únii, a pravdepodobne to bude trvať 5 rokov, ale čo sa udeje časom za tých 5 rokov? Život nečaká, život ide ďalej a zmena prichádza veľmi rýchlo. Čiže samoregulačné opatrenia, ktoré príjmajú tieto platformy, budú aj tak potrebné. A ja som si istý, že tieto platformy a ďalší poskytovateľia služieb musia prijať tieto opatrenia. No lebo vieme, čo sa udialo s tými anonymnými komentármi v súvislosti s našimi novinami. 15 rokov, pred 15 rokmi u nás tieto noviny na web stránkach mali vlastne 90% kontaktov vďaka komentárom a iba 10% eh, vďaka obsahu. Ale veľmi rýchlo sa to zmenilo. Už pred 5 rokmi iba 10% kontaktov mali z toho, pretože komentáre a 90% eh, obsah keď ľudia vedia, že čo e, máte z týchto anonimných komentárov, e, tak na čo polítvať časom, že možno teraz tam bude niečo iné. Takže ľudia prejdú k nejakému inému obsahu, k nejakým iným zdrojom informácií. No je to otázka byť či nebyť aj pre platformy, aby boli spoľahlivé. Uh, uh, Pokiaľ ide o smernicu o uh, e-commerce, elektronickom obchodovaní, platformy sú spolahlivé podľa tejto smernice. Tu však ide o princíp obmedzeného ručenia, obmedzenej spolahlivosti. Podľa niektorých zdrojov 6 tisíc európskych platform, dokonca možno 7 tisíc podľa iných zdrojov, je veľmi e, ľahké e, e, inovácie zabíjať prílišnou reguláciou. Hovoríme o plnej zodpovednosti za obsahy, ktoré iní nahrali na tieto platformy. V určitých európskych prípadoch to znamená, že obchodovanie skončí. Viac než 2 milióny použitých voz, starších vozidiel je každodenne na predaj. Ak tu nebude princíp obmedzeného ručenia, ale plné ručenie z ich strany, tak takéto e, obchodovanie skončí. Ak majú veľmi staré vozidlá, ľudia budú chcieť 50 či 100 eur budú chcieť fotografiu, ale keď pre výjdu z umývárky, tak to bude 50% ceny a vozidla. Rovnaké typy uh, aut od z iného zdroja, ale boli, bol, bol to materiál autorský chránený. Kto je ale potom za to zodpovedný? Ten, ktorý to nahral, tú fotku, alebo tá platforma? Samozrejme, lepšie o to žiadať od platformy. Ľudia manipulujú najazdené kilometre. Je jasné, je ľahké povedať, že to povedané platforma, lebo to, sa to tam uh, uh, uverejnilo. Alebo ukradnuté vozidla, ak by bolo možné porovnať register ukradnutých vozidiel s ich údajmi, no už tak samozrejme áno. Musia byť zodpovedné, ak majú prístup. Často ide o, o inteligentných ľudí, ktorí to zmanipulujú. Ak má byť zodpovedná platforma, za takýto typ e, pre takéto platformy tu priveľa žiadať. Nie je to obraz len čierno -bielý. Potom ďalej, pokiaľ ide o umelú inteligenciu. V jej v tejto umelej inteligencii mnohí vidia veľa, veľa slubných riešení napríklad výroba vozidiel, automobilový priemysel, finančný sektor, využitie sa tam deje už dnes, farmaceutický priemysel. Keď sa však pozeráme na investície, na základe McKinseyho v roku 2016 sme v EÚ investovali, a hovorím o korporátnych investíciách 3 až 4 uh, e, miliardy eur. V Ázii je to 8 až 12 e, miliónov e, dolar, miliard dolárov. V USA 15 až 23 miliard amerických dolárov. To sú veľké rozdiely. Majú dáta, o ktorých som už hovoril, investície do takisto. Treba brať túto situáciu veľmi vážne. Keď hovoríme o ďalšom viacročnom e, finančnom rámci, treba investovať prostriedky do umelej inteligencie. Teší ma tento náš návrh VFR, pretože doteraz na digitálne účely e, bolo vyčlenených 13 miliard eur z horizontu 2020. Musí to takto zostať, pretože investície budú väčšie takto. výskum, samozrejme kybernetická e, bezpečnosť. Takže požiadali sme si aj o ďalšie e, financie na digitálne otázky. Ďalšie miliardy eur, 3 miliardy z Connecting Europe a nie je to poprvýkrát. Žierať si takéto prostriedky, ale keď e, rokujeme, členské krajiny naozaj hovoria, je lepšie dať tieto prostriedky do národných obálok, prostriedky vlastne e, môžu dať týchto paneurópskych projektov z týchto národných obálok. Ale sú tu oblasti, kde veľké členské krajiny nie sú dostatočne veľké na to, aby zvládali tieto otázky sa, osa, osamelé. Hovorím tu napríklad o kybernetickej bezpečnosti. Ani jediná e, in, izolovaná členská krajina to nevie zvládnuť. Musíme spojiť sily. Hovorím o vysokových vysokovýkonnostných počítačoch napríklad. Tých, tie e, miliardy eur potrebné na naše vlastné e, počítače, ale kde nájdeme všetkých týchto zručných ľudí? No, už to je komplikované. Musíme spojiť sily. A keď hovoríme o umelej inteligencii, tak ide o tú istú vec. Treba spojiť sily. Spustili sme naše návrhy k umelej inteligencii. Tu sme chceli e, dosiahnuť viac investícií. Naším cieľom je dosiahnuť úroveň 20 miliard eur do roku 2020 a každý no, rok investovať aspoň 20 miliard eur do umelých inteligencií. Chceli sme tiež e, ľudí e, nabádať k tomu, verejný súkromný sektor, aby viac využívali riešenia založené na umelej inteligencii, pretože toto je budúca technológia, Umelá inteligencia môže pomôcť zachrániť životy, diagnostika rakoviny sa deje oveľa efektívnejšie a ľahšie než než samotní e, lekári v Kodani napríklad keď e, voláte na e, núdzový dve číslo 112 používajú e, systém rozpoznávania hlasov, ktorý e, e, do sekundy zistí, či táto osoba mala napríklad infarkt. Ak v prípade infarktu neviete presne vysvetliť, čo sa vám stalo, ale oni možno rozpoznajú, že ste, ste mali príliš veľa uh, alkoholických nápojov. Tento systém do sekúnd rozpozná, čo presne sa udialo. Zasa raz ide o život našich ľudí. E, Produktivita takisto. Môj obľúbený sektor je polnospodárstvo, ale môj v každom prípade pred 25 rokmi v Estonsku bolo priemerom 3,5 tón 3,5 tony mlieka na kravu ročne. Minulý rok to bolo 9260 kg. Kde? Na severnom póle. Ako sa to udialo? Uh, internet, of... Je na, podiela sa na tom internet, internet v, v, veci, senzory. Podľa toho sa riadi ich krmenie napríklad. A v niektorých krajinách, v Nemecku napríklad, Rovnaké riešenia majú povedzme také u, u, u hydina, v, v oblasti hydinárstva či v, v e, rybných farmách. Ide o e, u, e, efektivitu, zdravý životný štýl. Umelá inteligencia v kombinácii s internetom veci, znížené použitie potom antibiotík napríklad v týchto polnohospodárskych prevádzkach a to ďalej Nie je to len e, zaujímavá vec, ale nevyhnutná, ak chceme v tejto oblasti vedieť v budúcnosti konkurovať. Ak bude niekto iný vedieť ponúknuť niečo sa lepšie ceny, budeme musieť spolupracovať, keď hovoríme o umelej inteligencii, musíme spolupracovať s týmito etickými princípmi. Bude to užitočné pre investorov, podnikateľov, pretože bude prinákladné, ak by sme museli povedať v končnom dôsledku. Way, Nemôžeme v eh, Európskej únii sa správať ako Frankenstein. Of, eh, of artificial... Etický kód. Uh, uh, uh, e, Microsoft takisto. Ale čo európske princípy? Treba sa poponáhľať. Potom zručnosti. Umelá inteligencia. Dlhý príbeh. Oveľa viac e, pozornosti treba venovať e, celoživotnému vzdelávaniu kyllä mä ymmärrän suomea, mutta e, e, e, en mä puhu suomea. Fínsky, dobre, nehovorím, len rozumiem. And, Afrika. And startups here. Startupy. Na africkom kontinente, ako viete, vytvorili sme stratégiu, digitálnu stratégiu pre rozvoj. Za posledných 5 rokov z rozpočtu EÚ sme investovali 32 miliard eur. Spolu s členskými krajinami dokonca 82 e, eur a len 5 miliónov eur z tých 82 miliárd sa použilo na digitálne projekty. Afrika je plná kreativity je tu veľa slubných riešení a nových nápadov. Tiež by chceli jednotný digitálny trh pre Afriku. Rozumejú tomu tak ako Európska únia a preto treba spolupracovať s Afričanmi v digitálnej oblasti. E, treba samozrejme riešiť elementárne dôležité otázky, pitná voda, demokracia, cesty, ale i táto problematika, keď hovoríme s africkými krajinami ďalej štátne, teda vnútro, telefonáty, a, telefonáty v rámci EÚ. Phone like at home, pekný nápad, iste. Viete, ako je to s e, geoblockingom a elektronickým obchodovaním. Poznáte čísla, aké dôležité je e, dodávanie balíčkov pre e, elektronické obchodovanie. 32% ľudí z tých, ktorí sa e, zaregistrovali, mali problémy s dodávaním balíčkov. Nájsť riešenia týchto e, problémov, to bolo cieľom návrhu o do, dodávaní balíčkov, kde išlo o transparentnosť. My sme tú oblasť nechceli nejak regulovať, tie ceny e, u dodávok balíčkov. Som z Estonska 50 rokov nás okupoval Sovietský zväz a samozrejme sme mali regulované ceny, nemali sme trhové ceny. A pre nás tie regulované ceny e, e, nás netešili, pretože e, nikde nebolo nič dostať, všade bol nedostatok. Nemyslím si, že by to bolo riešením pre EÚ regulovať všetky tie ceny teraz tie telefonáty v rámci EÚ. Európska komisia spustila návrh k týmto telefonátom v rámci EÚ, a však Európsky parlament ho v roku 2014 zamietol, pretože parlament sa vyjadril, že nie je presvedčený o tom, že táto otázka si vyžaduje zákonodárstvo. Teraz však vieme, že objem týchto telefonátov v rámci EÚ, v rámci EÚ narastajú exponenciálne. V Španielsku napríklad v rokoch 2000 až 2015 objem vnútroeurópskych tele- telefonátov stúpol o 72%, v Švédsku o 60%. A treba mať na pamäti, že v tom čase sme nemali princípy e, sieťovej neutrality. Teraz ich máme a vieme tiež, že prevádzkovateľia telekomunikačných služieb e, napríklad e, blokovali Skype. V 50% prípadov blokovali Skype a telefonatice Skype. Teraz už tomu tak nie je. Neviem presne tie percentá, až zajtra to bude uverejnené, ale bol to nárast videotelefonátov asi o 18 Takže tento trh klesá. Na základe tých informácií, ktoré mám ja, len 14 ľudí, ktorí používajú tu telefonáty v rámci EU platia regulérne ceny. A nepovedal som však, že by tých 14 platilo vysoké ceny. Prevádzkovateľia poskytujú výhodné balíčky svojim zákazníkom. Za euro mesačne naviac dostanete neobmedzené e, telefonáty v rámci EÚ. Dosť veľa investovali do veľmi inovatívnych riešení. A Veľa ľudí vlastne prešlo na WhatsApp, Skype, FaceTime a teda. Parlament nadiesol túto otázku a my sme navrhli opatrenia transparentnosti. Keď začnete telefonát v rámci EÚ, niekto, mala by tam byť hláska, ktorá vám povie, prestante, je to strašne drahé, ale samozrejme to si robím srandu. No podobne je to s doručovaním, ale to je bežné, keď budeme žiadať regulované ceny. Nevyšle toto správne posolstvo podľa môjho názoru. musíme povedať, kto nastavuje tieto ceny, ak ide o konkrétne mesta. Ak sú na príliš vysokej úrovni, možno príde čas regulovať aj takéto ceny. Niekedy sa mi zdá, že chlieb je zase príliš drahý. Možno by sme mali regulovať aj ceny za chlieb. Nie je to také jednoduché, nie je to také čierno-biele. Hovoril som na samom začiatku, že není úplne na 100% jasné, aké dopady to malo na telefonických operátorov kvôli odstráneniu poplatkov za roaming. Samozrejme, všetci sú spokojní, a však pre niektorých prevádzkovateľov musíme akceptovať to, že majú problémy. A majú niektorí dokonca výnimky. ale odstránenie roamingových poplatkov odstránilo dodatočné náklady 5 miliárd e, eur. Keď hovoríme, môžete používať e, WhatsApp, FaceTime a máte to bez dodatočných nákladov. Môžete používať samozrejme balíčky. Máte samozrejme na výber. Takže museli sme byť veľmi opatrní pri navrhovaní príliš tvrdých opatrení. Takýmto spôsobom e, sa to dotkne predovšetkým tých, ktorí e, inovujú a ktorí sa snažia priniesť niečo nové. Bude to taká motivácia neinovovať a neinvestovať peniaze. Aby sa nemuseli snažiť byť lepší ako konkurenti. A ja som presvedčený o tom, že väčšina členských štátov nebudú akceptovať regulované ceny. Neznamená, či hovoríme o telefonátoch, eh, o hoteloch, o chlebe to už by bolo o plánovanom hospodárstve. Neidentifikovali sme, aký veľký rozsah vlastne tento program môže priniesť. Myslím si, že transparentnosť je tým správnym opatrením, ktoré by sme mohli použiť. Ja už som hovoril pomerne dlho, ale ešte neodpovedal na otázku pána Dantyho. ktorá sa týka jeho práce. Ale myslím si, že s kybernetickými s kybernetickou problematikou sa vysporiadáva celkom dobre. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za vaše odpovede a za vašu jasnosť a zrozumiteľnosť. A dnes ráno sme prijali správu pána Dantyho a musím povedať, že bola e, prijatá veľkou väčšinou tohto výboru 31 za a iba 2 hlasy proti, takže máme jasnú podporu aj zo strany výboru IMKO, takže ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes prišli a uvidíme sa bez pochyby o niekoľko dní, respektíve týždňov, takže ďakujem veľmi pekne. talking too much. A predtým, než všetci odídete, chcela by som oznámiť, že naše nadchádzajúce stretnutie sa uskutoční 4. júna o 3. hodine po obede. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili našeho stretnutia, ďakujeme tlmočníkom a uvidíme sa potom na nasledujúcej schôdzi. Ďakujem.